So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Plätze einzunehmen. Wir wollen pünktlich starten, weil wir noch eine Menge auf der Tagesordnung haben. Takže začíname. Kolegyne, kolegovia, sadnite si, prosím ťa. Prosím vás. Prvý bod je prijatie programu. Bod 6. Presuneme na koniec dnešného dopoludňa a to je námietka podľa článku 88 Úrada kontroly produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu Takže ideme ďalej k bodu 2. Máme k dispozícii všetky jazyky okrem estončiny a maltského jazyka. No a ešte vás informujem o tom, že kalendár na rok 2014 je už rozhodnutý. Nož. No. Po voľbách v maj 2014 môže ešte trochu zmeniť, ale tie termíny sú teda stanovené a teda každý vie, kedy sa stretneme. Ale máme medzi sebou skupinu návštevníkov, teda dnes po obede prídu, Pomočníci z Luxemburska, no a na internetovej stránke je informácia o návšteve delegácie v Washingtone, na ktoré som sa ja ne, zúčastnil. Je to na stránke od 15. do 18. júla, boli kolegovia v Washingtone. No a ďalšie oznámenie. Je to seminár o plastalovom odpade, ktorý sa uskutoční zajtra od 12.30 do 15.00 PHS 7C50. No a šiestý oznam uskutoční sa verejné vypočutie v oficiálnych kontrolách, čo sa uskutoční 14. októbra počas zasadnutia výborov. Nie je to úplne najšťastnejšia voľba, ale hneď vám poviem, že tým F plynom začne trialóg. Začne to 7. októbra v Štrasburu, ďalší 6. 11. v Bruseli a potom ďalší 27. 11 termíny sú dohodnuté. No a teraz prejdeme k zápisniciam a prijatiam zápisníc zo schôdzi, ktoré sa konali 19. až 20. júna 2011 a potom 10. a 11. júla 2013 sú k dispozícii aj online. Vidím, že nie sú proti tomu žiadne námietky. Takže tým sú protokoly schválené. No a prejdeme ďalej spravodajca Matias Grote, správa, správa o biocídoch, no ešte, niektorí si možno pamätajú, zase máme biocídy na programe, aj keď v roku 2012 sme to schválili, no ale pár vecí sa to vkradlo, je pár technických problémov a preto treba ešte niečo na tom Dobre, no ja som koordinátor, spravodajca, je to taká technická, technická dorábka. No a je tu jeden bod, o ktorom sa treba porozprávať. Mne sa to trochu odporuje, ale dáva to zmysel. No, Echa, ktorej zastupca je tu prítomný, ktorý dostanú o chvíľu slovo. Na návštevách neustále sme počúvali, že majú problémy s čtovaním, najskôr tu ríč, potom biocídy, no a tie rozpočty treba oddeliť, no a agentúra ECHA to v praktickom živote spôsobuje problémy. Už naposledy, keď sme boli v Helsinkách, sme sa to dozvedeli a treba sa o tom porozprávať trochu, či tomu nechceme predísť, pretože na papieri to možno funguje, ale v praxi to trochu škrípe. Ale k tomu dám slovo zástupcovi agentúry Richard. No a, no a teda čelná komisia predložila ako návrh, e, chcel by som prebrať a rovnako tie technické body. No tie treba vyriešiť, takže toto je môj dnešný prístup. No a ako prvý dostanú slovo stieňoví spravodajci, covia. No a za EPP Krista Klás. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem aj za ten stručný úvod. Tá téma bola veľmi technická vtedy a stále je. No a v tom množstve eh, tých pozmeňujúcich návrhov a komplexných balíčkov je eh, podstate bežné, že tam zostane ešte niekoľko vecí nevyriešených. No a preto čisto technické zmeny ďakujem spravodajcovi za správu a za vymenovanie tých nevyhnutných vecí. Nie je v našom záujme a ani to nemôže byť záujme parlamentu, že toto dôležité nariadenie budeme nejak posúvať. Už je v platnosti, no a preto EPP podporuje návrhy uvedené v správe. Ja by som však chcel poukázať ešte na jeden otvorený bod, a totiž to, my, celý parlament, sme sa vyslovili za to, aby Es gibt also äh, eine sehr, sehr teure... Ähm Nož, äh, tu teda o biocídy, ide o dlhý proces, aby jeden prosil bol povolený. A ide o to, aby tu niektorí mohli, aby tu všetci teda mohli požívať aj práva. No a v celom nariadení to je dobre uvedené, ale v článku 1 ide o to, o obnovu povolenia. Chýba tam jeden malý, jeden malý ocek, treba tam uviesť, že títo líši sú vylúčení. Myslím, že to je technická pripomienka, čo treba ja to ešte uviesť, no a ja by som co Matias Groteho chcel požiadať, aby to tam zaradil. Vielen Dank, Frau Klaas. Ich hab jetzt keine weiteren... No ešte. Vidím, že ako žiadny z kolegov sa už nechce vyjadriť, tak dám slovo komisii. Komisia tu je dnes prítomná, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Nušia, k tomu nemáme žiadne žiadne pripomienky, ale súhlasím s tým, čo ste povedali vy. Je to návrh, ktorým sa majú e, napraviť e, konkrétne nedostatky. No a čo sa týka cieľov, my chceme aby e, tieto pozmeňujúce návrhy boli, alebo tie, tá, tieto zmeny boli čo najskôr prijaté, pretože máme problémy s uvádzaním na trh v prípade z tých artiklov, alebo teda máme problémy s článkami 4 a 90, tými zmluvnými článkami, možno by kolegovia z agentúry ECHA mohli k tomu niečo povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a tým pádom dostane slovo zástupca agentúry pre chemikálie. Pán Danse bohužiaľ dnes nemohol prísť, ale prišiel pán Juka Mann, je riaditeľ pre regulary Affairs v rámci agentúry ECHA. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, predseda. Všetkým želám dobré ráno, dobrý deň a rád prezentuje názor agentúry na túto tému. Na úvod by som chcel zdôrazniť skutočne, že nariadenie vstúpilo do platnosti 1. septembra, len pred troma týždňami. Po veľmi intenzívnej a krátkej prípravnej fáze agentúra ECHA sa podarilo končiť nevyhnutné procesy a aby nariadenie mohlo platiť a už dnes spolupracujeme s členskými štátmi a národnými orgánmi na IT systémoch. Dostávame radosti. takže to nariadenie funguje. Rád by som zdôraznil, že veľmi pozorne sledujeme diskusie v Rade a parlamente o tejto téme, keďže mnohé pozmeňujúce návrhy sa majú dopad na pracovné procesy. No a čo sa týka návrhu vašej správy, my na to reagujeme pozitívne, avšak rád by som doplnil ešte dva, ve, dve veci, ktoré by ste mohli zvážiť. Poprvé, vo vzťahu k rozpočtu súčasné znenie článku 78 nariadenia obsahuje veľmi prísne e, pravidlá pre účtovníctvo a to je podľa mňa kontraproduktívne prehľadanie Eh, synergických efektov aj proti zvyšovaniu efektivity. A preto by sme chceli vás požiadať, aby ste mohli trochu uvoľniť toto znenie, aj keď ceníme si a vážime si, že podľa finančného nariadenia eh, musíme viesť oddelené účty, no ale potrebujeme hľadať synergické efekty v rámci implementácie. No a druhá vec, ktorú by som rád spomenul, sa týka implementácie a dodržiavania nariadenia ECHA zodpovedá za štyri rôzne, eh, rôzne nariadenia. Biocídy je jediné z týchto nariadení, ktoré fórum pre eh, dodržiavanie sa nepoužíva na podporu harmonizovaného prístupu eh, na dodržiavanie implementáciu na národnej úrovni. No a opätovne pre zvrán zaujímavých synergických efektov by sme boli radi, keby sa to vážilo v kontextu pozmeňujúcich návrhov, pretože tiež už dostávame žiadosti od národných orgánov aj komisie, aby sme zjednodušili žiadne národnej úrovni, takže ak by ste na tomto mohli pomôcť, boli by to, bola by to veľká pomoc. Takže toto sú dve hlavné veci, o ktorých som chcel hovoriť a opätovne ďakujem za príležitosť vyjadriť naše body. No a na záver by som vyjadril ešte istú obavu hľadiska dlhodobých zdrojov. Nedávno počas leta komisia vydala oznámenie o zdrojoch agentúry na roky 2014-2020 na no tomto oznámení navrhujú znížiť zdroje pre biocídy nie o 1 alebo 2 tá, eh, čo je dohodnutá miera krátenia, ale až 45% na roky do roku 2020, takže 45%, no a, a to nám spôsobuje závažné obavy. A na to by som rád členov výboru upozornil. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. Ako ďalší dostane slovo pán Šiliter. No, že ja súhlasím so spravodajcom, že ak by som aj ja chcel zmeniť veci v nariadení o biocidoch, no ešte otvára túto pandorínu skrinku, asi nie je najmudrejšie. No a aká hlavná obava je, aby toto naše dielo lepšie fungovalo, no ešte, tak ja by som nerad menil aj niečo o harmonizácii, pretože ak by to nebol problém na, v parlamente, eh, tak na rade mnohé členské štáty sa chcú sú prispôsobiť miestnym podmienkám a tak ďalej. No a ak to teda otvoríme, tak, a, eh, tak sa to bude chcieť meniť aj na rade a možno to nebude fungovať tak rýchlo, ako by sme chceli. Takže aj keby som to ja chcel zmeniť, tak nemyslím, že to je eh, to najmudrejšie riešenie. Dobre, ďakujem pekne. Nie sú žiadne ďalšie pripomienky. Dúfam, že som nikoho neprehliadol. Takže komisiu by som ešte raz požiadal, aby nám vysvetlila, čo je za tým 45-percentným e, krátením prostriedkov na rok 2014-2020. E, sa zaujíma, aby legislatíva sa aplikovala, aby prebiehali kontroly, no ale to funguje a je možné len s dostatočným rozpočtom, ale to zníženie o 45% je skutočne závažné a možno by ste nám mohli k tomu niečo povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predseda. No už skutočne môžem sa vyjadriť a tejto tomuto bodu no, skutočne komisia nedávno vyhľadala oznámenie parlamentu radu o zdrojoch rôznych agentúr. No a toto oznámenie sa týkalo aj ECHI, aj nových aktivít v súvislosti s biocídmi, za ktoré zodpovedá. No a v oznámení komisie sa uvádza, že zdroje pre aktivity spojené s biocídmi boli výrazne znížené, tak ako naznačil kolega z agentúry ECHA, takže bolo to znížené na obdobie rokov 2019-2020, ale pre počiatočné pre počiatočné roky, tiež roky 2014 až 2018, náš počet to zostáva takmer rovnaký ako ten, ktorý sa uvádza v revidovanom aj v finančnej správe z roku 2011, keď sme hovorili o, o nariadení. Takže počet postov na roky 2014-2018 teraz tak spomínam to 47-48 a myslím, že sa to zredukovalo jedno alebo dve miesta ale celkovo e, počet zamestnancov zostáva rovnaký, ako bolo pôvodne navrhované. Ale je pravda, Je to ale oznámenie, alebo teda redukcia sa čaká až v posledných rokoch, ako sa uvádza oznámením. A teraz, ak mi dovolíte, k pripomienke o rozpočtu a článku 78.2 ešte dôležitý element nariadenia. Už nie je to, alebo to predmet tej diskusie v rámci diskusie, takže to prijali všetky strany. No a účelom tohto článku je, aby bolo jasné, že rozpočet a účtovný systém vidu riecha musí byť oddelený pre rôzne oblasti aktivít, takže potrebuje systém pre aktivity e, spojenie s biocidmi aj ríčom. No a nemôže tu byť nejaké krížové financovávanie aktivít, no a to je dôležité pre management agentúry a rovnako aj preto, aby sme zaistili, že keď spoločnosti platia platia poplatky, tak sú založené skutočne na nákladoch aktivít a tie peniaze, ktoré platia, platia len na túto aktivitu danú a nie na financovanie iných aktivít. No a z tohto dôvodu toto bolo zaradené do textu. Avšak chápeme, že cieka sa, e, cieky sú e, nejaké nedostatky a problémy, hlavne krátkodobé v súvislosti s biocídmi, no a snažíme sa hľadať riešenia, aby sme tieto problémy vyriešili, ale čo sa týka komisie, tak riešenie nevidíme v odstránení článku 78.2, ale tým, že nájdeme nejaké ad hoc mechanizmy na riešenie a reagovanie na obavy, ak to riecha. Ďakujem. pekne, pán Mann, chceli by ste ešte reagovať? Um, you, Ďakujem, predseda. Len veľmi stručne je správne, čo povedala komisia, e, že očakávané škrty pre našich zamestnancov hlavne na roky 19, 2019 a 2020. Ale toto je obdobie, v rámci ktorého nový proces autorizácie a povolovania únie mal plne fungovať. No a komisia tu vôbec nehovorí vlastne o tom, že odhadovaný odhadovaná prac mala byť nižšia. Nuž. Nie, nie je to krátkodobá obava v nachádzajúcich rokoch, ale hlavné obavy máme z roku 2019-2020. No a čo týka rozpočtu a toho článku o rozpočte, myslíme, že to bote, chceme zmenu článku, myslíme, že ešte stále sa to dá považovať za technický pozmeňujúci návrh, pretože hlavné princípy ostanú zachované, ale uvedem len dva príklady. Už spôsobuje to problémy, napríklad naše IT nástroje. Vytvárame spoločné IT nástroje, aby to slúšilo eh, rôznym legislatívnym aktom. No a toto prísne oddelenie vytvára, eh, alebo podľa toho by sme museli veľmi takým umelým spôsobom viesť účty, No a rovnaká vec sa týka všeobecných a administratívnych služieb a agentúry. A my by sme sa radi vyhli tomu, aby sme museli e, pod jednou strechou e, viesť v podstate dve alebo tri oddelené agentúry. Ďakujem pekne. Nož, ďakujem pekne. Pre mňa to zrie mm, pochopiteľne. My sme delegáciou výboru tam boli. Spravili sme si, alebo získali sme predstavu o tomto a myslím, že keď sa dá, dajú ušetriť prostriedky a s využitím synergických efektov, tak by sme to mali využiť a nie len rigidne trvať na tom, že treba, a, treba percentá. No, ja myslím, že o tomto by sme sa s tieňovými spravodajcami ešte mohli porozprávať a, a tiež s radou, že v konečnom dôsledku to bude praktické, ale tým ušetríme peniaze, pretože peniaze tým ušetríme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz sa o slovo požiadal ešte Corinne Lepáš a potom Julie Garling. Nech sa páči. Veľmi stručne to nariadenie, ktoré bolo prijaté v roku 2012, ehm, bolo prijaté v podlých rokovaniach. Je to dôležité pre ľudské zdravie a životné prostredie bola etapa technických nepresností, čiže treba ich napraviť, aby sa text správne aplikoval. Keďže naredenie už v platnosti, treba napredovať veľmi rýchlo. A treba sa vyhýbať tým nekoherentnostiam. Aspekt, politický aspekt bol vyriešený v roku 2012. Nechceme znova otvárať e, celý, celý proces, ale Um, my si myslíme, že keďže sú tam technické nedostatky, budeme sa držať len technických náprav. Ďakujem. Uh, prepačte, ehm, ja som nedával úplne pozor, pretože tu robia zmeny. A teraz má slovo Julie Göring. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať za vašu správu pretože odráža tú dohodu, ku ktorej sme dosiahli. Tu ide o technické vyjasnenia a e, som rada, že aj tie noví spravodajcova takto postupovali. E, moje obavy sa týkajú hlavne prechodných opatrení a o tejto téme sme sa dlho rozprávali na druhom e, rokovaní, ktoré bolo veľmi náročné a myslím si, že pani Klas e, e, e, pracovala veľmi tvrdo na tom, aby sme našli kompromisné návrhy. Vyskytli sa ťažkosti za polského predsedníctva. A ako pani Lepáž, aj ja chcem zdôrazniť to, že sa musíme vynúť tomu pokušeniu, aby uh, sme sa začali eh, zaoberať veľkými problémami, namiesto toho, aby sme riešili technické veci. Ja som predložila pozmeňovacie návrhy a eh, týka sa to technických vylepšení. Vítam tu možnosť, že budeme o tom diskutovať s novými spravodajcami. Ale mám tu pár bodov, ktoré by sme si mohli tu vyriešiť bez veľkých ťažkostí. Ob es mit Schwierigkeiten verbunden wird, das hängt an den Abänderungsanträgen. Ich habe gerade eingangs gesagt. Äh, všetko záleží od äh, typu pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené. Na začiatku by sme sa mali uh, snažiť o to, aby sme napravili, odstranili prekážky, aby sme veci robili uh, jednoducho, lebo ak otvoríme tú pandorinu skrinku, to je nebezpečné, potom sa nám ju už nepodarí zatvoriť. Povedali to aj všetky tie, všetci tieňoví spravodajcovia, čiže robme veci jednoducho. A okrem toho mm, synergetického efektu ako ste povedali, tak by sme sa mohli stretnúť ešte predtým, než sa predloží žia podmeňovacie návrhy. Takže tým pádom sme zakončili diskusiu o tejto téme. 27. E, septembra e, vyprší termín, pôjde to na komisiu 17. oktobra a potom uvidíme, kedy sa o tom bude hlasovať. 17. oktobra požiadam aj o mandát, aby e, sme mali rýchlu, aby sme prešli cez rýchle čítanie. Takže ďakujem za príspevky do diskusie. Poďme do ďalšieho, na ďalší bod. A je ním bod 5. Námietka podľa článku 88 odsek 2. Zdravotné tvrdenia o potravinách uhlohydraty. Pani Somer má slovo. Zdravotné tvrdenie o potravinách, to je nekonečné, nekonečná história. Ten text je z roku 2006, neuplatňuje sa a spôsobuje veľké problémy. Komisia predstavila Um, svoje stanovisko, ale problém je, že komisia bez eh, nejakej um, vedecké, bázy vedeckého základu sem eh, začlenila isté obmedzenia pre tieto tvrdenia. Tieto tvrdenia tam môžu byť uvedené, ak je minimálne 20 gramov acidov v produkte a ak e, tam sa nachádza malé množstvo cukru alebo vôbec žiadny cukor. A nemôže sa to uviesť, ak ten produkt alebo tovar e, obsahuje väčšie množstvo cukru. Čiže ide o to, aby sme um, sa správali podľa presných pravidiel Treba tam predstaviť profil danej potraviny, ktorý sa správa podľa článku 4 o naredenia, naredenia o tvrdeniach o potravina. A ten stanovuje hranicu alebo horný strop solí a uhlohydratov. Aj keď toto už mal existovať dlho, komisia doteraz nepredstavila jednotlivé profily. A ja chcem vetovať to, aby tieto údaje boli začlenené. Mm. Komisia zaviedla obmedzenie tohto potravinového tvrdenia e, z vlastnej iniciatívy. A ak si komisia myslí, že toto nie je potrebné, tak e, komisia prekračuje svoje právomoci tým, že zavádza e, tieto zdravotné tvrdenia o potravinách, pretože sa vyhla povinnosti vedeckému dôkazu. No a potom mm, ďalšia požiadavka. Pož- um, dve typy uh, tvrdení. Uh, komisia tam nedala nejak podmienku predbežných um, rekvizit. Napríklad istý typ uh, uh, dokumentu vôbec nestanovuje sowieso streiten kann. Ähm, äh, Kakao. Ďalší príklad äh, flavonoidy, a, äh, a, äh, ktoré prispievajú k normálnemu prietoku krvi. Tieto oznamy na čokoláde vôbec nehovoria o, o výške obsahu tuku. Takže vlastne tu nejaký taký tanec, akoby hip-hop v nejakom produkte e, tieto informácie dáme a dávame hraničné hodnoty pre e, sol, cukor či e, tuky, ale inde nie. Nie je to konzistentné, nie je to vedecké a aj pre spotrebiteľa to nie je pochopiteľné. Mimochodom, veľmi nevedecké, a to sme často diskutovali, je rozlišovanie, ktoré komisia realizuje medzi prirodzene obsiahnutom cukre a, a dodávanom cukre Nikto predsa nechce e, na raňajky jesť cereálie, ktoré majú množstvo e, cukru, ale z vedeckého pohľadu medzi rozlišovanie medzi e, prírodzeným a dodávaným cukrom to nemá žiadnu vedeckú základňu. Aj F sa hovorí, že tá substancia, tá látka, ktorú mozog používa, je glukóza, či už je to prírodný cukor alebo dodávaný cukor. Telo spracováva každý cukor rovnako. A chcem to pripomenúť e, všetkým skupinám. Preto máme v potravinovanej legislatíve e, požadovanie celkového cukru bez rozlišovania medzi prírodným a dodávaným. Treba teda povedať, že je to rozhodné a zásadné rozhodnutie. Som prosím vás, aby sme súhlasili s týmto vetom nie je prípustné, aby sa to tak dobrovoľne, svojvoľne rozhodovalo raz tak, raz tak. Je to vedecky nepochopiteľné. Nie je predsa prípustné, aby komisia takto sa povznášala nad vedecké expertízy. Je to naozaj veľmi zvláštny spôsob e, zaobchádzania so spotrebiteľom a pre mňa je aj dosť zvláštne, že komisia opäť a nie poprvýkrát E, lobuje tu v Európskom parlamente. Táto politická práca komisí, kom, e, úradníkov komisie, už tak to ja považujem za veľmi zvláštne v negatívnom zmysle. To predsa nie je úlohou komisie. My predsa môžeme e, rozhodnúť a teraz si to ešte obosielať e, e, lobbyistické texty, no tak to nie je v poriadku. Ja som z tlače vyrozumela, že zelení budú takisto za toto veto s odôvodnením, že v zásade sú e, za tie profily e, pridaných hodnot, takže jednoducho to nechcú podporiť e, práve formou tohto ve- e, nepodporenia tohto veta. Ak e, e, mi to teda dovolíte a pri všetkej priateľskosti som pomenovala tento nesprávny prístup, e, Nesmieme tu rozhodovať ideologicky. Mne tu ide o vedecké podklady, vedecké pozadie a o konzistentnosť celého systému. Áno, nariadenie o e, z týchto informáciách existuje, ale nemôže sa implementovať, lebo chýbajú profily. Nemám nič proti tomu, keď komisia príde s nejakým konceptom, ale nech je a zmysluplný. Nie je predsa prípustné, aby produkty sa posudzovali voľne. F sa hovorí, že to je vedecký nezmysel a pritom jednotliví e, úradníci z GD Sanko hovorili, e, my to chceme inak a stanovíme hraničnú hodnotu. A ešte chcem poukázať na nariadenie o potravinách. Tu je celý odsek o zavádzaní spotrebiteľov a o zavádzaní tiež vo veciach reklamy pre výrobky, ktoré pozostávajú teda produkty, ktoré pozostávajú z cukru. Mimochodom máme tu, a to chcem zdôrazniť, v nariadení o informovaní o potravinách máme veľkú zhodu medzi frakciami používať ako povinné označenie obsah celkového cukru, nielen ten doplnený, ale prirodzene obsiahnutý cukor. A keď budeme konzistentne pracovať ďalej v zákonodárstve, tak musíme byť konzekventní v tomto bode pri týchto špeciálnych e, e, informáciách e, aj v spojení s tým vetom. Ďakujeme. Teraz Corinne Lepáš. Tak je tu Zaborská, tak robme nejaké. Jedno échec que nous avons eu sur euh, euh, Traffic Light à quelques Takže eh, pred dvoma rokmi eh, sme o tejto téme hovorili a mali by sme sa vrátiť k tejto téme. Eh, pretože to, čo povedala práve kolegyňa, to s tým súhlasím. A náš cieľ bol ochraňovať európskeho spotrebiteľa. No, táto politika um, zavádza taký systém, že spotrebiteľ nevie, čo bude konzumovať, čo sa týka cukru. to pôvodné nadšenie pre túto technológiu postupne opadlo. No a na politickej scéne na to útočili všetky strany, tak pravica ako aj ľavica. Mnohí sú presvedčení o tom, že to predstavuje vážnu hrozbu pre životné prostredie, hlavne čo sa týka skladovania CO2, takže je to hrozba pre našu environmentálnu politiku. Ďalšie si myslia, že sa nejedná nejakú životoschopnú technológiu a nie z hľadiska finančného ani z hľadiska účinnosti tejto technológie. Takže myslím, že kolega Davis veľmi dobre ilustroval všetky tieto problémy, toto znepokojenie vo svojej správe. Dnes to ešte zdôraznil no a podrobne vo svojom vystúpení opísal ja si myslím, že by sme sa mali predovšetkým zamerať na to, že členské štáty musia zohrávať vedúcu úlohu a musíme sa zamerať na zodpovednosť za skladovanie, pretože myslím, že to sú dve hlavné témy, ktoré treba riešiť z komplexného hľadiska ešte predtým, než sa zameriame na detaily. Ja by som sa rada zmienila tiež otázka verejného financovania, pretože tu nepanuje konsenzus na verejnej úrovni. Dúfam, že ešte budeme mať príležitosť podrobne sa rozprávať, porozprávať a že budeme môcť zájsť do detailov a všetky veci vyriešiť, pretože inak parte non, non vedremo la luce. Quindi, eh... Sa z tej slepej uličky nedostaneme nedostaneme sa nikam a neuvidíme svetlo na konci tunela. Takže ešte raz ďakujem spravodajcovi no a dúfam, že prebehne debata, ktorá povedie ku konkrétnym výsledkom. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz sa za skupinu SAD kolega Rodriguez. Ďakujem pekne, predsednička. Keď máme príležitosť hovoriť o tomto návrhu, tak vlastne prvýkrát. Chcel by som poblahopriať pánovi Davisovi za jeho správu. Myslím, že to je dobrá správa, ktorá môže prispieť k zlepšeniu situácie, k zlepšeniu využívania technológií CCS. Tak ako bolo povedané, komisie by mala vyriešiť túto záležitosť a vyjasniť, odstrániť všetky pochybnosti, ktoré okolo toho vznikajú, hlavne v krajinách, kde už máme isté skúsenosti, ako napríklad v Taliansku a Španielsku Rád by som ešte povedal, že CCS, CCS možno nie je najlepšou metodou, ako bojovať proti klimatickým zmenám, ale je jedným z možných riešení, aby sme mohli udržať oteplovanie pod hranicou 2 stupňov. Ale tiež môžeme získať tento cieľ lepšou energetickou stratégiou, napríklad využívate ekologické paliva. CCS zdá sa, že je prvok, ktorý sa dá nahradiť. V súčasnosti CCS reprezentuje zhruba 40 v Nemecku, Dánsku, 60 v Grécku. Aby som vám uvedol pár údajov z európskych štátov, na no to sú čísla, ktoré sú úplne reálne. No, tak eh, ako sa znižuje podiel fosílnych palív celej energetike, mení sa aj situácia. Veľké krajiny, ktoré znečistujú životné prostredie ako Čína a iné štáty, budú určite v nachádzajúcich 10 produkovať uhlík. V Európe by sme mohli vyvíjať nové technológie, ktoré by sa dali používať nielen v Európe, ale mohli by sa tiež vyvážať do zbytku sveta, kde energetická výroba okrem fosilných palív bude tiež sa ďalej rozvíjať. Boj proti klimatickým zmenám je neustály boj, avšak nesmieme zabúdať na závislosť na fosilných palivách v tých krajinách, ktoré najviac prispievajú k znečisťovaniu životného prostredia. Už tu tiež zaznelo, ako významná je tvorba cien Napríklad v oblasti priemyslu je potrebné umožniť renovácie a znížiť tie vysoké náklady pre CCS. Pretože najskôr sa počítalo s menej ako 40 eurami na skladovanie jednej tony uhlíku. To, čo sa prejavilo, by, mohol, by sa dalo zmeniť, pretože inak by celý postup mohol byť paralizovaný ak sa pozrieme na energetický program pre obnovu a prostriedky, ktoré priamo závisia od eh, ceny uhlia, a to už sa prejavilo, toto nám nemôže zabrániť eh, investovanie do tohto, tejto oblasti. To sú dobré prostriedky a opatrenia, ktoré pán Davis navrhuje. Európska únia musí schváliť a zohrať, zohrávať aktívnejšiu úlohu v rámci tohto vývoja. Pridaná hodnota je istotne daná, môže byť, mohol byť tiež dobrým nápadom, aby komisia formulovala ciele v súvislosti so stratégiou 2020, aby sa rozvíjali projekty v jednotlivých štátoch, aby sa mobilizovala, mobilizovalo aj súkromné financovanie týchto projektov. Ďalej by sa mohlo tiež obchodovať s povolenkami CCS, to je tiež veľmi zaujímavá myšlienka, istotne. No a rád by som ešte povedal, že treba že treba definovať tie jasné normy, ktoré nebudú bez odpovednosť príslušným podnikom, ktoré sa budú technológiami CCS zaoberať a je treba tiež dlhodobo plánovať a CCS môže byť doplnkovým opatrením ako bojovať proti klimatickým zmenám. Takže táto diskusia nemá zmysel o, o trval udržateľných energiách alebo CCS, my potrebujeme doplňujúce riešenia, ktoré vyriešia ukladanie. Toto je užitočné. Keď hovoríme o klimatických zmenách, tak potom nemôžeme začínať tou diskusiou, ktorá nás len zavedie, zavadzujúcou diskusiou, ktorou si vyberieme jednu alternatívu alebo druhú. Čiže e, my si myslíme, že je dôležité, aby to bola jasná správa, aby to bolo odhlasované veľkou väčšinou, aby komisia pochopila, e, čo vlastne chce parlament. Ďakujem, tu asi. Ďakujem spravodajcovi za odvedenú prácu, ale žiaľ nemôžeme súhlasiť so všetkým, čo hovoríme. A myslím si, že by sme mali rozlišovať, ako, vid- ako využívame CCS v produktoch energie a ako využívame CCS v priemyselných procesoch. E, tam nie sú alternatívy. E, v, pro, v energetických produktoch tam je mnoho alternatív. Ale napríklad vo výrobe cementu alebo ocele tam nie sú žiadne alternatívy alebo veľmi málo, ak chceme regulovať emisie CO2. Keď hovoríme o energiách, o energetike, trvalo udržateľné energia a ich technológie sa veľmi rýchlo rozvíjali a e, ceny stále klesajú. Takže nesúhlasíme s takou myšlienkou, že by sme mali mať e, oddelené stimuly Eh, pochádzajúce cez verejných peňazí, najmä vtedy, keď sa robia eh, úsporné opatrenia a keď eh, sa podporujú CCS produkty v energetickej produkcii. Čo sa týka energie, najúčinnejšou cestou bude, budú štandardy výroby emisí alebo spôsobovania emisí. My podporujeme to, že by sme mali 350 gramov CO2 na kWh. E, to by bolo to obmedzenie. Išlo by tu o výrobu elektriny, elektrického prúdu a e, e, tento limit bol na stole pred 5 rokmi, keď sa hovorilo o smernici, ale žiaľ nedosiahol väčšinový súhlas ani v parlamente. No je zaujímavé, e, že e, v USA existujú nové emisné štandardy, rozhodla o tom Obamová vláda. A ja som v správach počula, že tieto obmedzenia znamenajú, že, sa, e, že bez CCS nebude povolená stavba žiadnej elektrárne na uhlie. My teda dáme, máme prednosť eh, eh, emisným štandardom a takisto aj štruktúrálnym opatreniam, aby sme posilnili obchod s emisiami. A samozrejme, obidve opatrenia prinesú aj ďalšie pozitívne stránky. Ako som už povedala, v prípade priemyselných procesov, ako napríklad výroba ocele a cementu, v tom stave, ako sa nachádza veda, musíme povedať, že je veľmi málo spôsobom, ako sa vyhnúť alebo znížiť emisie CO2. A, e, ale emisie z tohto sektoru musia byť znížené na to, aby e, sme dosiahli svoje dlhodobé ciele na znižovanie emisí CO2. Takže tá politika by mohla byť iná. A mohli by sme zvášiť opatrenia, ako podporovať investície CCS eh, v prepojení s eh, priemyselnými procesmi. Ale toto je téma, o ktorej eh, musíme diskutovať v skupine. Osobne si myslím, že toto je celkom zaujímavá alternatíva. A takže dúfam, že spravodajca aj ostatné skupiny budú zvážia túto e, myšlienku uh, rozlíšiť CCS v, vo výrobe energie a CCS, ktoré sú prepojené s priemyselnými procesmi. Ďakujem. Ďakujem pani Satuhasi. Um, ďalší rečník Julie Gorling. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som chcela ospravedlniť pani Rozpadchovú, ktorá je našou teňovou spravodajkyňou. Je chorá, takže um, ja vystúpim za ňu. Najprv by som chcela poďakovať Krisovi za jeho správu. A chápeme, um, že je nespokojný, um, pretože viem, ako sa veľmi zaujíma o túto tému. A tá správa um, obsahuje veľa práce. Musíme si otázku, položiť otázku, čo z toho je realizovateľné. A uh, Mám hlavne obavu o to, že budeme apelovať na fondy EÚ a EÚ e ciele e, takým, takomto otvorenou cestou, lebo podpora je lepšia ako nejaké donúcovanie. Čiže my, e, my sa nad tým zamyslíme. No a potom, čo sa týka tých finančných modelov, tie sú samozrejme komplikované a hlavne tým, že spadli ceny ohľadom uhľa. My súhlasíme s Krysom, niečo musíme urobiť, aby sme e, sa pohli ďalej. Súhlasíme s tým, že CCS e, boli zanedbané mm, a hlavne v prípade priemyselných procesoch, e, v prípade unikania uhlíka. Ale zvážili sme túto možnosť že by sme si udržali priemysel, ktorý využíva um, uhlie práve tým, že um, to zašleme do CCS, aby sme udržali zamestnanecké miesta. Čiže s tým súhlasíme a mali by sme sa za tým zamyslieť v detaile. Um, veríme tým, ktorí uh, robia výskum v tejto oblasti a e, chceme, aby to nebol len pilotný projekt, ale išlo o, aj o, o komerčné projekty EÚ. Predložíme niekoľko pozmeňovacích návrhov, ale e, tento jadro, čiže podporovanie CCS, s tým môžeme súhlasiť. E, ďakujem. Ďalší rečník, pán Prody. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi kolegovi Davisovi za odvedenú prácu. Nesúhlasím s CCS, pretože tretina energie, ktorá sa vyprodukuje v takej normálnej uholnej elektrárni, vlastne po, bude podliehať tomuto procesu. Takže e, je jasné, že to nie je ľahko e, udržateľné. E, Chris Davis nastolil dva problémy. Prvý problém sa týka prebrania protokolu z Kyoto. A tu by som chcel apelovať na komisiu, aby na ďalšie stretnutie COP prišla s novými návrhmi, s návrhmi, ktoré špecificky zohľadňa eh, vyhlásenie z Bali o eh, zodpovednosti. Čiže toto sa týka toho rámca. Ehm, je tu aplikácia, s ktorou môžem súhlasiť, a to tá, že progresívne prestaneme spalovať uhlík, ale využijeme Eh, uhlík eh, prostredníctvom produkcie eh, vodíku a potom prúd vyrábaný z plynu je nižší a tým pádom sa dá potom riešiť problém oddelenia CO2 a takisto aj ukladanie CO2. Takže ja žiadam, že by sme mohli práve z tejto technológie urobiť technológiu, ktorú budeme uprednostňovať tým, že budeme vyrábať vodík, vďaka tomu nebudeme musieť spalovať nič. A tým pádom úplne zrušíme to spalovanie. A potom eh, môžeme e, vyvodiť aj pozitíva z toho. Takže ja by som žiadal o toto. Ak máme mať CCS, čiže ukladanie uhlíku a zachytávanie uhlíku, malo by sa to robiť efektívne. A takisto aj to oddelenie by nebolo také uh, finančne náročné. A tým pádom by sme mali niečo, čo bude naozaj efektívne, bude to efektívna cesta vpred. A mohli by sme zapojiť vyrobený vodík aj do priemyselných procesov, ktoré tu už boli spomenuté. A je tu vlastne, to by znamenalo veľký pokrok pre technológie a e, dopady týchto technológií na životné prostredie. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, tu mám, teraz tu nevidím pani Vicky Ford, ktorá má prehovoriť. Aha, vidím vás, dávam slovo. Som spravodajkynia um, výboru ISTRE a chcem poďakovať spravodajcovi za túto správu. A myslím si, že naše dva výbory môžu úzko spolupracovať. Naši kolegovia už predložili pozmeňovacie návrhy, ale mnoho z tých komentárov ktoré ste vy spomenuli, boli spomenuté aj vo výbore ITRE. Čiže ja by som len vyzvihla tie hlavné body a povedala, že ak nebudeme mať CCS, tak potom nemôžeme splniť naše dlhodobé ciele ohľadom e, emisí CO2. Po prvé, áno. A po druhé, dnes predpoludne sme sa stretli s nezávislými expertami, e, ktorí sa nazdávajú, že ak e, CCS nebude v tom balíku e, neutrálnych emisí CO2, tak potom náklady na výrobu energetiky v budúcnosti sa zvýšia o 40 Je životne dôležité, aby sme to mali v tom balíku nástrojov, tieto CSS, pretože um, inak potom náklady na energetiku sa, energie sa zvýšia o 40 um, uh, Povedali mi, že je naozaj urgentné, aby sme niečo urobili. Niektoré časti sveta už niečo robia, um, iné krajiny sa len, len zvažujú tieto výzvy a snažia sa um, dokazovať, že alternatívne energie fungujú. Um, potom je tu problém aj um, s verejnou mienkou. Um, myslím si, že treba naozaj dobre vysvetliť, že CO2 nie je, ho, um, je horlavý plyn a, a že je to iný typ rizika. Čiže um, musíme vynaložiť e, čas, aby sme vysvetlili na to, to o čom tu diskutujeme. Uh, No a potom rozhodnutie členských štátov, či budeme mať plánovaciu komisiu a či e, sa členské štáty budú podielať na dlhodobej zodpovednosti. To sa deje napríklad v Kanade. Tam sa monitoruje dlhodobé ukladanie um, zo strany štátu. Čiže toto je pre členské štáty dôležitá téma. Potom sú aj obavy, e, že či sa to dostane do rozpočtu EÚ, ale my e, chceme podporovať tieto projekty a možno to nie je vždy ľahké, je to také zložité z toho rozpočtu. Napríklad e, sú tu ohľadom projektu CCS treba povolenie, a je to veľmi zložité. Musí sa e, vlastne zapojiť operátor, e, realizátor, členský štát e, a toto je komplikované rozhodnutie, aby sme sa ubezpečili, že CO2 bude na správnom mieste. Čiže je dôležité, aby realizátor dostal povolenie čo najskôr. Čiže komisia musí pochopiť e, požiadavky členského štátu a procesu, keď prideluje e, prostriedky. E, my, poslanci, sa musíme ubezpečiť, že je to k dispozícii tieto prostriedky, ale treba uznať, že rozhodnutia povolenie takisto vyžaduje dlhý čas. Ide o Eh, technológiu, ktorá eh, pomáha eh, uskladňovať uhlík a musíme sa ubezpečiť, že finančné prostriedky parlament osúhlasí, aby sa potom tieto peniaze vynaložili tou cestou, ako chcú členské štáty plánovacie komisie. Ďakujem, pani Ford pani McEwen. Už mnoho toho povedala kolegyňa. Ja chcem len reagovať na to, čo povedal Andrés Perelios, e, že aby sme sa zbavili tých e, tovární e, vidím to tu teraz na iPade že odkiaľ každú minútu pochádza energia z Veľkej Británie. 6% pochádza z uhlia a 9% z e, plynu a ostatné sú fosílne paliva. A e, mal, mali by sme sa zamyslieť nad výrobou pro, e, energie, lebo ináč to bude dramatické. A teraz vieme, že v v našich krajinách teraz spalujeme viac uhlia, pretože e, sa um, e, uhlie pretože zlacnelo, pretože došlo k revolúcii bridlicového plynu v USA, čiže CCS uh, e, uh, krátkodobo navrhuje riešenia. Vidím niektorých kolegov, že súhlasia, ale kladne si otázku, čo dohodneme aj o priemyselnej produkcii. Ako budú fungovať e, cementárne a oceliarne. Mali by sme mať e, technológiu CCS. Ak sa však to obmedzí iba na priemysel, my potrebujeme mať e, projekty, mm, sú projekty, ktoré napredujú veľmi pomaly, prepájajú Eh, elektrárne na iné typy. Čiže myslím si, že mus- máme toto podporiť. Je tu istý konsenzus ohľadom emisí priemyslu a som rada, že o tomto dnes diskutujeme. Mm, ďakujem. Eh, teraz ukončím túto diskusiu. Konštatujem, a ešte, nie, ešte ďalší rečník, pani Hübnerová. Ponieważ rzeczywiście Chris świetnie zdiagnozował. Mamy tu problém. Je tomu naozaj tak, že problém. Dobre popísal problém. Boli tu veľmi dobré e, východiska e, a že sa má ukladať teda CO2 a problém CO2 osobitne e, sa dá pri výrobe vyriešiť. Ale teraz sa ukázalo, že to nie je vina výrobcov energií, ale je to aj naša chyba. Hovoríme tu o tom, že chceme mať e, že chceme bezpečnú produkciu, že chceme obmedziť e, E, emisie CO2 a pritom tu e, nemáme priestory, kde by sa to skladovalo. Tak tie miesta, ktoré sú vyhradené, obyvateľia protestujú proti takýmto skladom uhlíku. Možno tu chýbajú informácie. Ľudia sú presvedčení, že tento spôsob riešenia pre nich nie je bezpečný. Ďalšia vec potom to je taká situácia, že by sme to riziko preniesli len na samotných producentov. Nevzali sme do úvahy, že to riziko musí byť i našim rizikom. My musíme byť schopní rozvinúť všetky možné výskumné bádania, pokiaľ ide o ďalšie metódy. Nemyslím si, že lepšia, jedna metóda je lepšia ako druhá. Mali by sme rozhodne rozložiť svoje financovanie medzi rôzne metódy metódy využívania obnoviteľných zdrojov. Najlepšie spalovanie uhľa. Hovoríme, že energia z obnoviteľných zdrojov je príliš drahá, nie je istá, je obmedzená tým, kde sa nachádza, kde je to najlepší spôsob energie, ale my nemáme spôsob, ako túto energiu uchovávať. Tak na to vynorožme nejaké zdroje. Hovoríme o tom, že to chceme riešiť, ale nespolupracujeme medzi sebou. Nespolupracujeme medzi jednotlivými členskými krajinami a tu vidím rolu Európskej komisie, ktorá by nám mala ukázať, akým spôsobom by sme mali hovoriť o e, bilancii v celej Európe, nielen v jednej krajiny, pretože to nie je problém jednej krajiny. CO2 to nie je len problém nejakej jednej krajiny, je to problém celej Európy a celého sveta a my musíme dospäť k tomu, aby všetky riešenia, ktoré predkladáme, ktoré navrhujeme, aby e, e, boli riešeniami, ktoré budú čo najlepšie a ktoré budú priateľné pre všetky nové strany. Nemali by sme to zvalovať len na členské krajiny, pretože tie sa budú brániť. Predovšetkým, pokiaľ to budú musieť financovať len oni sami pokiaľ pôjde len o to, že to budú robiť tie súkromné subjekty. Hovoríme o partnerstve a chceme, aby toto partnerstvo sa rozvíjalo, ale my musíme ukázať cesty, aby sa toto partnerstvo mohlo rozvíjať. Musíme hovoriť priamo, rozvíjame výskumy všetkými smermi. Nehovorme, že táto energia je lepšia, táto je horšia. Rozvíjajme všetky možnosti energetický mix pre Európu, pretože to nie je len mix pre Európu. Európa tu nemá priestor, kde by si to mohla ohraničiť a povedať, tu si urobíme e, skvelú atmosféru a nad Čínou nech je kľudne smog. Chceme radšej, máme spoločnú atmosféru a keď hľadáme nejaké riešenia, ktoré chceme navrhnúť, musia to byť riešenia pre všetkých a musia to byť tiež riešenia, ktoré sa budú dať spoločne využívať aj cez hranice a umelo vytvárať hranice medzi štátmi. Nemáme horšie a lepšie metódy. Všetci, všetky tieto rôznorodé metódy sme povinni skúmať. Ďakujeme. Ten kôň CCS, ak môžem tak povedať, je vlastne takmer mŕtvy do roku 2015 e, máme, máme teda naozaj e, e, skomplikovaný, technológia sa v žiadnom, v žiadnom príklade nepotvrdila, je to ekologicky nepripustné. CCS dáva zmysel tam, kde nemáme iné alternatívy. V cementovej produkcii, v oceľovej produkcii, tie, ktoré sa nedajú na, na, nahradiť, tam e, dáva zmysel. Aj večerná energia e, už e, sú tu už nižšie, nižšie ná, e, náklady ako pri CCS. E, ryby nepotrebujú toľko prúdu. Jednoducho e, to sa dá produkovať lepšie, lepšie, lepšie na pevnine. 4 e, centy za kWh e, v veterná, veterný prúd vo veľkých jednotkách. Samozrejme, nedá sa to použiť všade, ale myslím si, že sú alternatívy. Mali by sme rozhodne e, e, skvapalnený e, oxyholnatý uklad pod povrchom, po, prepojiť všetko s elektromobilitou kde podpojem Chrisa Davisa, to je pri priemyselnej produkcii, tu nie sú alternatívy okrem CCS a myslím si, tu by sme mali viac e, skúmať, ako sa nám toto dá e, využiť. Tam by sme mali zamerať pozornosť oveľa viac týmto smerom a hlúposť, že e, e, treba tú, tú kvótu eficiencie e, e, riešiť. To treba celkom jasne diskutovať, aby to bolo, e, že je to ekonomické šialenstvo. A teraz by sme mali tlačiť na to aj v tejto správe, aby CCS išlo správnym smerom a aby to bola zmysluplná aplikácia, pretože tá neexistuje. E, pri mne v jednej elektrárni jedna, jedna taká, také zariadenie CCS, to je skôr pro, pre demonstrantov, pre hostí, pre návštevníkov vo veľkých jednotkách, tu nie. je Priemyselná využitie teda áno, ale výroba prúdu nie, tuto nedáva zmysel. Veľa sme o tom rozmýšľali a čo je vlastne najefektívnejší spôsob. Tam redukovať, kde je to nákladovo výhodné. Takže teraz sme na konci rozpravy a chcel by som dať slovo komisii. Potom samozrejme dostáva slovo spravodajca Chris Davis. Najprv ale teda komisia. Hello, um, Ilinka Balan from DG Energy. Ja som z DG Energy Ďakujem za správu Krisa Davisa a za možnosť diskutovať. Ako určite viete, eh, DG Energy spustilo verejnú konzultáciu tento rok lehota 2. júla. Dostali sme odpovede, analyzovali ich a správa sa zverejní čo najskôr. Súčasne ale konzultácia sa spustila v rámci našeho, našej práce klimatického rámca 2030. A v rámci tejto práce sa bude diskutovať DG Energy spolu s DG Klima a s ďalšími e, vykonávať túto prácu. Ďakujem. Chris Davis mit einem Schmunzeln. Chris Davis s úsmevom, nech sa páči. Ešte vy? Prepačte. DJ Klima. Dobré ráno, za, za, o, zastupujem DJ Klima, ďakujem za tú možnosť zúčastniť sa rozpravy. Zdieľam stanoviska kolegov z DG Energy. Snáď by som povedala čosi, pokiaľ ide o to, že si naozaj vážime e, správu, ktorú predložil pán Davis, pokiaľ ide o úložiskové otázky a úlohu, ktorú môžu zohrávať členské krajiny pri zabezpečovaní toho, aby e, to ukladanie e, prebiehalo dobre. Členské krajiny tu majú dôležitú úlohu. Smernica od CCS umožňujú členským krajinám zabezpečiť to, aby členské krajiny zohrávali prominentnú úlohu v otázke ukladania a povolovania. Takže vítame e, ten dôraz, ktoré, ktorý v správe, správe Chrisa Davisa, aby sa podporilo CCS a aby ukladanie, ktoré je veľmi zložitou otázkou, Je to téma, ktorá, ktorá naozaj, kde dôraz vo verejnej rozprave ukázala, aké je to dôležité. V správe je tu úloha k ukladaniu, k, k úlohe, ktorú z členskej krajiny zohrávajú členské krajiny pri ukladaní, kde sa deje CCS na ich teritoriu. Die Akzeptanz pokiaľ ide o ukladanie CCS, tá akceptovateľnosť v obyvateľstve, nuž v mojej členskej krajine e, je akcept, e, akceptovateľnosť e, na úrovni nuly. Viem, v rôznych členských krajinách je rôzna diskusia. Ja som to v roku 2008 aj podporil, ale momentálne akceptuje 0% ľudí tento, túto formu. Ešte Kenneth a potom Chris Davis. Karl Heinz, pardon. Uh, Chcel som sa ujať slova po tom, čo som si vypočul e, komisiu. Už pán predseda už to povedal. V našich krajinách, nielen v mojej, ale v mnohých iných, sa blíži k nule akceptovateľnosť to, tejto formy. Komisia tvrdí, že nemá, nemá vlastne, e, e prečo nemajú na to ľudí. Prečo sa tým vôbec zaoberáte? Tu máme dvoch kolegov, kolega Eh, Chris bojuje za CCS, eh, je to ostrov, tam inak eh, fungujú hodinky, možno aj lepšie, ale v inej časti, iných častiach Európy ochota pre CCS je nulová. Choďte sa pozrieť do týchto krajín a skúste získať povolenie pre CCS. Ľudia vás jednoducho vysmejú. A te, preto sa snažme, aby tento, tento, tento neporiadok v európskom zákonodárstve, veď už ani ne, nesledujem, koľko správ tu k tomu padá na stôl, rád by som naozaj navrhol, aby sme boli jednotnejší. Pán predseda, vy by ste tiež mohli prispieť. Určité správe jednoducho tu nemôžeme ani, by sme tu nemali diskutovať. Jednoducho zlý, zlou odpovedou, drsnou odpovedou treba ich zamietnúť a musíme jasne povedať, čo chceme. A nie celé hodiny tu diskutovať o takejto hlúpej správe, ktorá na konci E, nik, nik, nikto ju nepochopí. Dagmar roth Ďakujem. Nechcem hovoriť o rozdieloch, kto, kto z nás CCS považuje za dobrú vec, kto nie. Chris Davis je dostatočne skúsený, aby vedel šéf EÚ, že je to rozdielne v európskych krajinách. Chcem len komisii pripomenúť, že sme politické grémium a vy ste správa. Vy, vy zastupujete. E, my diskutujeme e, s komisárkou a s komisármi politickú akceptovateľnosť a vy, vy ste nemali komentovať, či kvalitu považujete za dobrú, či politicky podporujete alebo nie. To nie je vaša úloha. Čo ste nám tu rozprávali, prepačte, keby ste boli poslanci, to môžete hovoriť ako asistenti e, poslanca, ale nejako komisia. To je jednoducho neuveriteľný príspevok. Chris. Chris Davis. Nož, ďakujem, pán predseda. V prvom rade, toto je implementačná správa. Iba monitorovať, ako prebieha CCS program, ktorý sme už dohodli. A komisia by mohla povedať, ako sa implementuje, pretože komisia by vlastne by mohol povedať, nejde to dobre, ale predložíme sem návrhy, aby sa to zlepšilo. Dúfam, že takéto návrhy aj včas prednesiete. Zatiaľ nie je o tom dôkaz. Z mojej správe zdôrazňujem, že priorita pre, e, prioritou musí byť e, členský e, štát a tá, tie musia, musia mať iniciatívu. Určité krajiny nechcú CCS, to je jasné, to sme pochopili. Jasné je to nám to u Nemecka napríklad. V Spojenom kráľovstve e, sú tu tri strany, e, ktoré to podporujú. Silná podpora je v Holandsku, v Španielsku, Francúzsku, Rumunsku, Litve a do určitej miery v Taliansku. Sú projekty, ktoré sa rozbiehajú. Sú to problémy, ale aj akceptancie, Ale je to na členských krajinách. Nemôžete krajiny prinútiť mať CS. Medzinárodná energetická agentúra nám dnes ráno povedala, že to nás to bude stať 40 viac globálne e, splniť naše ciele redukcie uhlíka, ak nebudeme používať CCS. Samozrejme, tu energetická strata používajúc CCS, to je jeden z dôvod, preto technológiu treba vylepšiť, aby sa energetické straty zminimalizovali. Ale aj e, berúc toto do úvahu, IA naozaj hovorí o E, nákladovej výhodnosti tejto technológie. E, milujem nemeckú energetickú politiku. Vy ste mi milili mi, e, milióny na, na slnečnú energiu a potom ste spustili lignitové elektrárne. Ako môžete takýmito obrovskými množstvami plýtvať peniaze a ešte vždy byť vedúcou krajinou? Vy by ste už dávno mali byť predsa zbankrotovaní. Ďakujeme vám za vaše rady rozhodne. Pokiaľ ide o bezpečnosť, Holandsko a Spojené, kráľovstvo Norsko sú v dobrých situáciách, majú blízko Severné more, ale uložiskové priestory eh, Severného mora môžu uložiť všetky emisie CO2 na 100 rokov. To tvrdia geológovia. Na, tvrdili to na Dimburskej konferencii minulý týždeň. A sú totiž otázky, kde, kde ide o podzemné úložiska v obývaných e, oblastiach. Takže vy ste vlastne skončili, Európsky parlament je aké, aké si v týchto dňoch e, zdravotné grémium a rozhodli ste, že chcete dať podzem za, e, za horlavý plyn z Rusku alebo odkiaľ priviez ho pod, Eur- pod Európou, dať ho do menších, menších E, e, potrubí a zapáliť to vlastne ohňom. A predstavte si, že takéto niečo by malo dostať autorizáciu. A napriek tomu robíme to 200 rokov. Ľudia a ich vnímanie rizik sú veľmi, veľmi zvláštne. V Holandsku bol problém e, e, jeden z toho zariadení, ktoré sa už najviac priblížilo e, k úložisku podzemov v obývanom priestore a bola tu silná verejná op- opozícia. Napriek skutočnosti, že táto myšlienka bola uložiť CO2, ktorý je inertným plynom, je vo vode, je vo vzduchu, ktorý dýchame, išlo o to uložiť ho do pod skaly, ktoré dokázali udržať e, metán, ktorý je explozívny, ktorý sa vypumpoval, ale bola tu opozícia na to, aby sa inertný, neznetivý plyn e, umiestnil tam, kde bol horlavý plyn. A je to oblasť, e, kde sú chemické, chemické e, kde, kde sú iné ďalšie riziká, chemické továrne, ktoré sú oveľa väčšími rizikami. Je to samozrejme problém, ktorý treba riešiť. Ak sa členská krajina e, zaujíma o CCS, musí to verejne uh, E, diskutovať a musí zohľadniť verejné námietky. A ešte jedna principiálna otázka. Satu Hasi povedala čosi o štandardoch e, emisného výkonu. To sú regulatórne opatrenia pre túto technológiu. Nie, to, nie je to v mojej správe, pretože ak si myslím, že ak ste energetická spoločnosť, ktorá chce, ktorá musí splniť určité štandardy pre emisie, je pravdepodobné, že prejdete z uhlia na plyn. Nie je to uh, hneď uh, smer e, CCS, ale môžeme sledovať model s autami. CCS tam je firemný prístup. Nieme tu, plán, máme tu plán od vozidla k vozidle, ale proste od spoločnosti k spoločnosti. K automobilky k automobilke. A dalo by sa to aplikovať aj na portfólio v rámci jednej spoločnosti by Mohla by cesta vpred, no a vy ste povedali niečo o priemysle. My by sme mali tlačiť na to a dúfam, že ľudia predložia komu tomu špecifické posunúce návrhy. Mali by sme začať s pilotnými projektami pre cementárne, oceliárne niekde v Európe. To by mali byť niektoré, malo mal byť pár z našich okamžitých cieľov. Je to nelegislatívna správa. Ja sa snažím len aby do procesu sme vnášali nové nápady, No a dúfam, že na budúci týždeň alebo dva, keď budeme hovoriť, a, a, tak sa nám podarí, keď budeme hovoriť s tenými spravodajcami, tak e, sa nám podarí nájsť formu spolupráce a nájdeme nej, ktoré bude jasné, presné a predloží špecifické návrhy, ako postupovať pred. Ďakujem. Ďakujem pekne. Komisia by chcela ešte raz niečo povedať. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Nože, tomu, čo pán poslanec povedal o práci komisie, nože. v roku 2007 tu bolo veľké nadšenie, ktorých sme predložili smernicu CCS a tiež sme predložili dva na financovanie, nástroj financovania z rôznych dôvodov. Tieto projekty alebo nie všetky eh, postúpili tak pozitívne, ako by sa nám páčilo, tak pozitívne, ako by sa nám páčilo. No a však eh, dá sa spoučiť aj z projektov, ktoré sa otvorili, niektoré sú stále na projekty. A my chceme, aby postupovali k záverečnému rozhodnutiu o financovaní. Na druhej strane je tu, eh, je to jedna žiadosť eh, starého mechanizmu, ktorú z, teraz zvažujeme, samozrejme nie je to to. Horizon 2020 there is a... Um... To sme chceli, ale je to začiatok. Teraz za Horizon jedna z priorít je ešte v priemysle, takže my vítame návrhy a eh, priemyslu a Eloprav Ďalej politická verejná podpora. My sme spustili verejné konzultácie, hlavne na to, aby sme zistili, čo, si, čo ľudia, ďalšie, ktorí chcú od CCS. Získali sme isté reakcie. No a teraz lepšie počúvame, preto vítame diskusie správy tak ako správa Krisa Davisa, pretože na to, aby sme predložili isté návrhy, ktoré ktoré budú mať podporu v rámci EU. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne. Ja len doplním to, čo povedala moja kolegyňa. Bez toho, aby som zachádzala do kontroverzných politických vyjadrení. Myslím, že toto skutočne nie je náš zámer momentálne. My to be here to participate in this debate and to be able to explain you what si vážime, že tu môžeme byť, Povoriť s mi o tom, aký je k implementácia CCS v Európe. Takže dúfam, že to je objasnené. No a doplnenie toho, čo povedala moja kolegyňa z hľadiska smernice CCS. Hovorím to, pretože aj poslanec Chris Davis sa na to pýtal. No, bolo isté obdobia v roku 2011, to smernice, transpozície smernice len veľmi málo štátov podal správy o úplnej alebo čiastotnej transpozícii smernice, ale teraz e, e, sa situácia výrazne zlepšila minimálne vo väčšine členských štátov, ktoré podporujú CCS. No a len jeden členský štát nepodal správy o akýchkoľvek transpozičných opatreniach Pracujeme na správe o implementácii smernice CCS. Je to práva pre radu a parlament, takže budeme sa zaoberať stavom implementácie a legislatívy v rámci tejto správy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne komisii. 3.10. je lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Prosím, vypnite si mikrofón. Takže 3. oktobra lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov a o pozmeňujúcich návrhoch budeme rokovať 4. 5. novembra. No a komisiu by som chcel vyzvať, aby povedali, že na budúce by sme boli radi, keby prišli generálni riaditeľia, aby sa zúčastnili na diskusii, keď budeme hovoriť o, o pozmeňujúci návrhov, pretože to je nelegislatívna implementačná správa a správe Budeme hlasovať 27. 28. novembra a v januári alebo februári 2014 sa o tom budeme hlasovať na pléne. Takže ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili a teraz pokračujeme bodom 8 správou Vitoria Prodyho Európska stratégia pre riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí. Slov dostáva Vitorio Prodi, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Je to veľmi dôležitá a náročná tematika, aj preto, že má veľmi veľké dopady na životné prostredie. Ja myslím predovšetkým tie ostrovy kontinentálnych rozmerov v Tichom oceáne, kam sa odviezlo milióny tón týchto plastov, takže musíme hľadať riešenie. Hovoríme tu o plastových obaloch, ktoré sa neriadia žiadnou špecifickou legislatívou, pretože všeobecne tu nemáme nič také, čo by sa týkalo nejakých odpadov z obalov. No a obaly tvoria približne 40 všetkých plastov, ktoré sa vyhadzujú. No a ja si myslím, že je dôležité, aby sme vykonali prieskum smernice, ktorý sa očakáva už veľmi dlho. Teda aby sa oddelilo to, čo súvisí s rôznymi formami priemyselného použitia a na druhej strane, aby sa oddelilo to, čo súvisí so životným cyklom a recykláciou. Potom, čo som kontaktoval niektoré osoby výroby plastových obalov, som si uvedomil, že je to aj ekonomická motivácia. Plasty stoja 1400 eur za tonu pre obalový priemysel, teda ten východiskový materiál pre eh, priemysel, ktorý vyrába obaly. No a ďalej, tu obaly, keď sú dobre roztriedené, tak je možné zmiešať recyklované plasty s novými plastami až na 40 a potom sa tá cena zniží na 900 eur za tonu. Takže je tu aj istá ekonomická výhoda, aby sme skutočne dospeli k tomu, čo chceme. Chceme kruhový model ekonomiky, aby to nebolo lineárne od zdroja cez produkt k odpadu, ale aby to bolo skutočne cyklické, by bola možnosť maximálne využiť plastový odpad. Samozrejme, je treba preorganizovať zber a triedenie odpadov. Aj tu žiadame, aby sme mali jasné označenie plastov, ktoré by umožnilo jednoduchšie triediť, tiež presnejšie, pretože čím presnejšie sa bude triediť, tým presnejšie a lepšie sa budú dať plastové odpady využívať. Takže to je naša výzva. Ako dosiahnuť to, aby recyklovateľné plasty boli čo najpríťažlivejšie z hospodárskeho hľadiska a preto tu máme sankcie za spalovanie recyklovateľných plastov. A predložili sme tiež isté návrhy, aby sme do toho zapojili aj verejnosť. Zamerali sme sa na všeobecnejšiu spoluprácu s verejnosťou cez informačné a osvetové kampane. No a na záver by som ešte rád zdôraznil jednu chybu, ktorá sa objavila v, v talianskej verzii, pretože tu je vysvetľujúce prehlásenie, kde sa hovorí 1,5 milióne slov. Hovorí sa tam o pracovných miestach, takže neviem prečo je tam táto chyba. V každom prípade ja som vám k dispozícii. No a už máme príklad cyklického hospodárstva, to je sklo. Tam to funguje veľmi dobre. Takže by sme mohli využiť skúsenosti práve s recykláciou skla, aby sme optimalizovali recyklovanie plastov. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí k tomu budú chcieť prispieť, pretože je to problém, ktorý budeme musieť vyrušiť, e, vy, vyriešiť. Ďakujem pekne, pán Prody. Matias Grote očakával, že sa vráti ešte predtým, než ukončíte svoje vodné slova, ale boli ste stručnejší ako inokedy, takže Máme tu pár rečníkov, menej skupín, tieňových spravodajcov. A ako prvý z EPP, ako prvá z EPP dostala slovo pani Antonesku. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela poďakovať. No a je to vynikajúci právny základ. No a samozrejme, že plasty treba oveľa lepšie využívať. S tým úplne súhlasím. No a plasty sa ťažko v životnom prostredí rozkladajú. To je problém a je to tiež lacný produkt, preto jeho používanie exponenciálne rastie. No a preto máme problémy pri využívaní a vzniknutých odpadoch. No a mnohé aspekty spravodajca spomínal. Ja teraz Upozorním len na pár veci, ktoré sa odrazia aj v mojich pozmeňujúcich návrhoch. Takže keď čiže tieto tri hlavné právne základy a právne, e, právne smernice e, o odpadoch, e, obaloch a elektronickom odpade, nuž, títo sa ešte príslušne neaplikujú, no a preto potrebujeme príslušné hodnotenie súčasnej situácie. 2012 zistilo, že toto je jedna z politických oblastí, kde je priestor. No a kde lepšie využívanie, lepšiu recykláciu. Ide čo najlepšie využitie plastových odpadov. No a sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi. No, hospodárska situácia spôsobila, že infraštruktúra a investície do nej boli zastavené. No a preto pri určovaní povinných cieľov treba byť opatrný, pretože inak zločinu a členské štáty potrebujú prechodné obdobie. Recyklácia znamená tiež opätovné použitie. Čiže mnohé štáty v prípade smernice odpadov ešte zaostávajú, no a vysoké percento sa nerecykluje. Potrebujeme príslušné systémy zhromažďovania, aby sme zabránili znečisťovaniu. V roku 2020 snažíme o vyššie cieľe, to je dobré. A potrebujeme tiež infraštruktúru, pretože je tu riziko, že vznikne trh mimo EÚ. A môžeme to spolufinancovať. Musíme financovať recykláciu, využívanie energie je doplnením v prípade recyklácie. No a management, straňovanie skládok alebo spalovanie to treba nejak riadiť. No a medzi štátmi treba tiež zlepšiť recyklačné toky, aby sme nemali nejaké e, dvojité, nepotrebovali budovať dvakrát e, zariadenia. No a v prípade biologicky neodbúrateľných látok, no takže rok 2020 je veľmi ambiciózny cieľ tým biologicky odburateľným látkam. Nože, treba rozlišovať medzi odburateľnými a kompostovateľnými látkami a potrebujeme tiež príslušné označovanie, aby recyklácia náležite fungovala Potrebujeme jasné európske normy, tak aby plasty boli zaradené do jasných kategórií. Potrebuje potrebných viacero informácií. No a je tiež nevyhnutné, aby už vo fáze plánovania sa zohľadňovala fáza recyklácie Takže... Prepač, že mi to trvalo tak dlho. Dobre, ďakujem veľmi pekne za prečítaný prejav. No a ďalšie slovo dostal kolega Gerbrandy. Ďakujem pekne predseda, ďakujem pekne Vittorio Prodi za návrh správy. Ja myslím, že ste identifikovali správne problémy a stanovili správne ciele. Úplne s vami súhlasím, že veľmi nízke percentá recyklovania plastov sú pre Európu hambou. Je predsa také jednoduché recyklovať plasty, keď sa to spraví správnym spôsobom. Ja si pamätám, že som bol v továrniach na recykláciu, hlavne predovšetkým v Rotterdame minulý rok, no a 4 z 5 recyklovaných kategórií boli lacnejšie ako zdroj ako primárny zdroj, takže je odôvodnené recyklovať plastové obaly. No a ja sa preto pýtam, prečo sa to rýchlejšie nerobí aj v iných častiach Európy. No už samozrejme hlavný problém je, že plasty sa nakoniec rozložia vo vode. E, tieto malinké elementy a prvky sú vo vode a nájdeme ich aj na tých najizolovanejších miestach planety. No a to už je niečo, čo sa nedá vyčistiť. Je to tam, treba sa o to postarať. Však my by sme sa mali snažiť predísť tomu, aby nové plasty skončili v oceánoch a tam sa tiež rozpustili. Mladý študent z Univerzity v Delfte v Holandsku vyrobil pekný prístroj, ktorý zje, pohotí tie plasty, ktoré sú v oceánoch, je na solárnu energiu. Pozrite si to na Google, je to skutočne nádherné. Je to pohotí tie plasty a možno by to bolo jedným z riešením, aby sa um, vyčistili oceány. No a ja sa chcem hlavne zamerať, a to je tiež otázka pre komisiu, pretože na to relatívne dlho čakáme, kedy konečne vyriešime problém plastických tašiek. Štvrtina krajín e, na svete obmedzili alebo zakázali využívanie e, gratis tašiek. V Európe pár krajín to robí s veľmi dobrými výsledkami, ale nielen, že EU zaostáva v porovnaní s inými krajinami, ale dokonca ohrozujeme hrozí, že krajiny v rámci EÚ, ktoré riešia tento problém, budú možno zastavené kvôli legislatíve EÚ, že tieto opatrenia nemôžu robiť. No a keď sa pozriete na výsledky, sú vynikajúce. Írsko 90%, o 90% menej. Čína o dve tretiny menej. A plastových tašiek. Washington DC o jeden mesiac z 22 miliónov e, to kleslo na 3 milióny, takže tie výsledky sú skutočne také vynikajúce, že stále nechápem, prečo Európska komisia tak dlho čaká s návrhom, čo sa mňa týka, zakázať plastové tačky v EU. je dobré riešenie, máme toľko veľa iných alternatív, potom môžeme mať aj poplatky alebo iné návrhy, aby sa tento problém riešil. Ja som sa touto témou zobral dlhé roky, organizoval som semináre a tak ďalej a moja otázka na komisiu je, eh, ako je zamierený tento návrh v problematike um, plastových uh, tašiek v mene zelených. Ďakujem za slovo. Uh, podporujeme návrh pána poslaca Gerbrandyho, lebo požiadavky ohľadom plastových tašiek, igalitiek sú nezmyselné. Mm. Veď tu nebolo navrhnuté jedno dobré riešenie. A samozrejme, potom je tu aj problém legitimnosti pretože komisia nie je schopná zjednodušiť situáciu pre občanov. Nie. Stále sa zdôrazňujú opatrenia, ktoré len zvyšujú byrokratickú záťaž už k tej, a pridávajú ju už k tej existujúcej. Takže ako podporiť tento návrh, keď my potrebujeme bezprostredné riešenie Ďakujem e, pánovi spravodajcovi za tento návrh. A plast je materiál, ktorý je základný pre náš každodenný život. A um, spravodajca si kladie otázku, že ako by náš život vyzeral, keby tu žiadne plasty neboli. Musíme však e, zobrať do úvahy aj to, že Mm, to nemôže byť len materiál, ktorý si poslúžime a odhodíme ho preč, ale musí to byť materiál, ktorý e, bude sa dať ľahko použiť a správne sa dať použiť. Ten cieľ e, zníženia 95 do roku 2030 je príliš ambiciozne a tu treba niečo urobiť. Ako však dosiahnuť tento cieľ? E, keď sa pozrieme e, do Dánska, tak e, tam znečistenie je vysoké, pretože my naozaj máme veľmi dobré skúsenosti s tým, že pálime a spalujeme všetky odpadky. Sme naozaj v skupine avantgardy v tomto vo svete a na to nie som vôbec hrdá. Najjednoduchší spôsob je ten, a to je najľahší spôsob, že skrátka všetko spálime, namiesto toho, aby sme to znova použili. Mali by sme vidieť všetko v správnom kontexte. Okrem toho my spotrebujeme ropu na to, aby sme spaľovali odpad z plastov. Čiže musíme zvážiť jednotlivé prípady, e, ktorý materiál sa oplatí recyklovať. Plast je však nevyhnutný. Musíme byť otvorení v tejto diskusii. E, jeden nástroj, bojovný nástroj, ktorý majú v rukách politici, práve na to, aby e, čelili týmto ekologickým výzvam, je práve ten, že sa poukáže na využitie zdrojov. A samozrejme je veľmi ťažké riešiť všetky problémy s odpadom. Samozrejme, môže sa to tak e, diať. Treba rozriešiť hlavne ten plastový odpad, ale už ako mnohí povedali, Sú tu veľmi dobré iniciatívy, e, ako to povedal už pán kolega ohľadom toho zbierania plastového odpadu, e, ktorý sa vnáša na hladine našich morí a našich prístavov musíme mať predsa ale stratégiu, takisto ako sme to urobili v prípade kozmetických produktov. Musíme mať koherentnú stratégiu. A mali by sme Eh, eh, riešiť ten plastový odpad bez toho, že by sme zaťažovali celý svet eh, s našimi plastami. A ešte raz by som sa chcela ospravedlniť za pani Rozhaň, ktorá tu nie je, budem hovoriť za ňu. Sme veľmi radi, že spravodajca sem um, zaradil aj um, plastový odpad, ale táto otázka nemôže byť riešená izolovanie od iných produktov a e, treba to začleniť do kontextu. E, týka sa to aj e, skládok, spalovní a tak ďalej. To treba všetko vidieť v kontexte smernice o skládkach a o eliminácii odpadu. Vítame tie body, ktoré sa týkajú obmedzení legálneho exportu a vyvážania plastového odpadu za hranice EÚ. Myslím si, že by sme mali uh, riešiť túto otázku aj z ekonomického hľadiska. Potom by som vás chcela upozorniť na sekciu ohľadom bioplastov a to, že potrebujeme konsistentnosť v definícii o bioplastoch, lebo technologická otázka ohľadom bioplastov sa, e, tu, tu máme na stole každý rok, je to oblasť, ktorá sa rýchlo e, rozvíja, mali by sme vedieť, čo má byť recyklované, čo by malo byť recyklované. A mnoho e, ľudí, ktorí majú tie plastové tašky, tak si myslia tie glitky, že robia niečo dobré pre životné prostredie, keďže je to biorozložiteľné. A nechápu, že aj keď majú uh, biorozložiteľnú tášku, keď sa dostanú do oceánov, tak stále poškodzujú morské organizmy a iné živočíchy. Čiže toto je oblasť, ktorá si zaslúži našu pozornosť a predložím pozmeňovacie návrhy. Pani Rozba chce poďakovať spravodajcovi za správu a e, teší sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Teraz sme dospeli na koniec zoznamu rečníkov a tieňových spravodajcov. A teraz ešte prežiť tam ďalších kolegov. Kuni und Jutta Haug. Habe ich jemanden vergessen? Dúfam, že som nikoho nezabudol. Zdá sa, že nie. Mali by sme sa teda obmedziť na jednu minútu. Karl Heinz Florence. Jedna minúta mi postačí. Najprv chcem poďakovať e, pánovi spravodajcovi, lebo vstúpil do toho s energiou mladého človeka a poskytol nám ambiciozne ciele. Keby sme k nim mohli dospieť, tak to by bolo dobré. Chcem povedať, že v posledných mesiacoch sme diskutovali o zdrojoch a všetci sme si vravali, že toto treba robiť, tamto treba robiť. Samozrejme, treba si stanoviť nejaké ciele. A to ma privádza tomu, čo hovorila um, kolegyňa, ktorú už dlho poznám, a ktorá už pred pár rokmi sa hnevala, že tu máme zlú hierarchizáciu odpadu. Áno, Dagmar, máš pravdu. Možno, že e, tá hierarchia bola vtedy zlá, ale teraz je ešte horšia. A treba to zmeniť na, na, aj v takej krajine, ako je moja, kde e, recyklujeme veľa. No to je pírhovo víťazstvo. My skrátka iba zbierame ten odpad a aplikujeme princípy recyklovania, no a potom v podstate všetko spálime. Čiže Áno, to je druhé najhoršie riešenie. Mali by sme mm, byť odvážnejší, no mali by sme povedať, že treba byť odvážny. A potom musíme um, aj celé obyvateľstvo eh, informovať, musíme robiť osvetu musia vedieť, že potrebujeme šetriť a e, ochraňovať zdroje pre budúcnosť. A to sú nielen nejaké nezmysly zo strany zelených. Aj, aj keď v Nemecku sa recykluje, ale potom aj tak sa to hodí do spalovne, tak nebude žiadny tak tam nebudú potom podnikatelia, ktorí budú chcieť všetko valorizovať to všetko nemáme, lebo nakoniec sa to hodí do spalovne. Takže musíme tie veci zmeniť. No a potom by sme, mm, keď hovoríme, že chceme eliminovať niektoré typy plastov, tak to sú len také zbožné eh, vzdelania božné, zbožné mm, želania. Ja keď niečo hovorím mojim deťom a kažem im to, tak sa mi vysmejú. Musíme to urobiť inak. Joe Linen. No, predsa len dúfame, že nie len vy vládnete Bruseli ale, a Berlíne, ale aj my. Dobre, tak žaty nabok. Uh, je správne, aby sme riešili tento environmentálny problém ešte pred európskymi voľbami. Je to téma, ktorá spôsobuje starosti všetkým. Plast je praktická e, vec, e, ale z environmentálneho hľadiska je to zaťažujúce, keď odhodíme nejakú igelitku, pretože potom sa to ocitne v mori. Takže mali by sme mať e, koherentný prístup k tejto e, otázke a myslím si, že pán Vittorio Prodi prišiel s dobrým návrom. Myslím si, že celá, e, celá tá taška strašne veľa stojí, pretože dostane človek skoro zadarmo a potom ju odhodí. Tú hodnotu by tá taška mala vrátiť a zbierať tieto tašky že my, my by sme mali skúmať rôzne typy plastov a zistiť, či sú tam nejaké toxické látky, e, škodlivé látky, aby sme potom e, ich zredukovali a tak ich, aj ich dopad na životné prostredie. 75% recyklácie je ambiciozný cieľ, ale my už predsa máme prax v recyklovaní. Veď niektoré krajiny to už robia, aj obce, tak prečo by sa to nemalo robiť všade? Keď hovoríme o, o obciach, tak myslím si, že na miestnej úrovni možno urobiť veľa vecí. E, mali by sme diskutovať s tými, ktorí vedú e, lokálnu politiku a s obyvateľstvom nie len kontrolovať vývoz, nie je možné, aby my sme eh, vyvážali naše problémy na iné kontinenty. Eh, tie produkty, tie obaly by sa mali vrátiť do cyklu. Výroba a stratégia ohľadom odpadu eh, patrí do stratégie 22. Ďalší rečník, Danini. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím so všetkými témami, ktoré spomenul pán kolega Prody. A ja navrhujem, aby sme uh, anticipovali ten termín, to je v oceku 5. Plasty by mali byť uh, obmedzené aspoň v tých územiach, ktoré sú vyhlásené za chránenie, chránené územia. A potom by sme mali e, chrániť tie územia, kde sú krehké ekosystémy. Často vidíme e, e, fotografie historických pamiatok, ktoré sú skoro pokryté plastovými flaškami. Naše ciele by boli, e, sú ambiciozne, ale e, treba toto zaviesť aj do cestovného ruku, ruchu. E, chcem pochváliť túto iniciatívu, pretože v niektorých štátoch existujú nedostatky v preprave um, flašiek z PVC pretože je známe, že v, za istej teploty sa vyplavujú látky z týchto plastov do nápoja. Spotrebujeme pilotný projekt, aby sme potom mohli bodovo monitorovať e, celý problém a mm, potom by nejaké európske observatórium e, mohlo dohľadnúť na to, aby sa dohľadlo na aplikovanie týchto projektov do roku 2020. Ďakujem. Ďalší kolega. Činjeni sa da su dalekosežne posljedice. Ďakujem. Dôsledky než tejto stratégie sú ďaleko siahle a ďakujem pánovi Prodimu za ten text, ktorý priniesol. Ale keď hovoríme o zvyšovaní informovanosti a o osvete. Ehm, mali by sme eh, informovať mladých ľudí, pretože eh, oni sú našou budúcnosťou a práve ich informovanosť o plastoch by mala byť zvýšená. Súhlasím, s tým, že smernica by mala byť revidovaná, pretože nie sú im, nie implementovaná vo všetkých členských štátoch. Uh, igalitové tašky podľa mňa sú veľkým problémom, takisto ako flašky z PVC. Uh, ehm, teraz tá situácia je už troška lepšia a spalovne by mali byť zakázané a občania by e, mali byť vyškolení, ako, e, reci, ako teda deliť jednotlivý odpad. Toto je hlavný problém. Um, odpadky by nemali by skončiť na uh, skládkach, ale mali by sme recyklovať. Pre mňa je veľmi uh, teda na srdci mi leží ten odpad, ktorý je v mori. Uh, v Adriatickom eh, mori, pri Dubrovniku máme veľký problém, s flašky z PVC, ktoré nachádzame v mori. Eh, sme na hraniciach EÚ a mali by sme vedieť, že vývoj na trhoch eh, za hranicami EÚ je iný. Čiže dohovor nestačí, nebol dosť implementovaný a mali by sme monitorovať odpad a um, ehm, rieši túto otázku aj v rôznych prístavoch. Als nächstes spricht Frau Lubčeva und für eine Minute. Ďakujem pani Lubčeva na jednu minútu, lebo potom naozaj budeme mať problém, pretože ešte komisia musí prehovoriť a spravodajca takisto chce vystúpiť a odpovedať na tieto otázky. Nech sa páči na minúta. Ďakujem, pán predseda. Určite je veľmi dôležité mať takúto správu a túto diskusiu. A to je pre mňa veľmi dôležité. Údaje sú veľmi dôležité Mm, pretože to, čo vieme o plastoch, to nám spôsobuje starosti. Sú tu dve tendencie. Na jednej strane sú tu problémy s obalmi, e, problémy s plastami, viac, čoraz viac sa používajú. E, každý obal má viacero vrstiev a to sú veci, ktoré sa používajú len raz a e, kvantita tohto odpadu sa len zvyšuje. Preto si myslím, že by sme mali nájsť um, harmóniu a rovnováhu. Mali by sme stanoviť, kde je vhodné použiť takéto ovaly na jednorazové použitie, ale to je spojené s, výboro, s výrobou plastov. Sú to problémy, ktoré treba vyriešiť na to, aby sme mali čoraz menej odpadu. Komisia jasne konštatovala, že plasty nie sú len zlé, ale že ide o životnú kvalitu. Chceme, aby veci boli trvanlivejšie a tak ďalej. Ja tu mám tri poznámky Myslím si, že kde je možné, treba sa veciam vyhnúť. Spotrebitelia sami musia e, prevziať zodpovednosť. E, plastové tašky by, e, vrecuška by nemali byť zadarmo. Takisto pri rôznych výrobkoch by obaly nemuseli byť vždy nové. Aj tu treba požadovať recykláciu. A potom po tretie biologicky rozložiteľné plasty. Aj to treba vysvetliť. Bio nie je vždy automaticky niečo dobré ale tam je aj veľa e, nejasných zón. A potom ďalej chcem kolegu Prodimu, kolegovi Prodimu poďakovať, že tie e, existujúce e, zákony treba tiež dobre kontrolovať, pretože zakopávať alebo vyvážať plasty, to je snáď už dúfam minulosť. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcem poblahožať pánu spravodajcovi ku kvalite jeho správy viaceré veci. Áno, je oportu, e, e, prijať kroky, treba prijať kroky stratégie, európsku stratégiu na konsolidáciu legislatívneho rámca európskeho, ktorý nie je celkom ucelený, ale treba tiež uvažovať o všetkom, čo, čo sa týka tú programovanú obsolentnosť e, produktov. Treba konať na európskom rámci, treba spolupracovať smerom k posilneniu právnych povinností proti určitej tej, eh, rozlišovaniu eh, kompostovateľných a te, technicky biorozložiteľnými plastami. A pokiaľ ide o námorné odpady, nuž, eh, kolegovia to už povedali, myslím si, že je dôležité uvažovať o tomto aspekte, pokiaľ ide o to, čo sa týka zdrojov, E, e, kde ide o e, zdroj, zdroj, zdroj tých odpadkov. Odkiaľ pochádzajú, napríklad pokiaľ ide o stredomorskú oblasť, bola som dlhodobo v Maroku, tak môžem vám povedať, že tam sa plasty používajú katastrofickým spôsobom. Toto jednoducho netreba prevziať. Ďakujeme. Na minútu Jutta Haug. Ďakujem, nuž, e, e, nemusím chváliť Vitória za jeho správu. On vie, že napísal správu dobrú, vie, že to nie je len nejaké zelené snívanie, ale že je to e, ostrá realita. E, iste sme za zákaz deponovania a e, sme za to, aby sa robilo mechanickejšie recyklovanie, ale varujem pred tým, aby sme teraz e, akékoľvek ekologické, e, energetické využívanie zakázali. Kým nemáme alternatívy, tak takéto veci netreba žiadať, pretože to potom bude viesť len zneužívaniu. Po druhé, samozrejme, plasty musia mať i pre spotrebiteľov určitú cenu a viem si dobre predstaviť, že by sme mohli mať celoeurópsky záložný systém záloh e, pre obaly. E, no a samozrejme sme za i za vysoké ciele recyklácie, preto podporujem. Pre tieto sekundárne materiály však musí existovať aj odbyto, odbytisko a tam sme už zasa tam, kde sme boli pri e, starých, e, pri nariadení o e, vyradených e, elektrospotrebičoch. Sme tu v situácii, kedy treba riešiť už v situácii dizajnu. Tie, ktoré máme, mus, musí, výrobky, ktoré máme, musíme e, navrhovať recyklovateľne. A tu som plne názoru toho, že by sme sa mali snažiť náklady za e, recyklovateľnosť prostriedku zapracovať. Viem, že vtedy u starých prístrojov pri, e, pri tých e, starších prístrojoch to neprešlo, ale nemyslím si, že by sme sa nemali o to znova pokúšať. Ďakujeme za dodržanie minúty. A teraz dám slovo komisii. Helmut Maurer, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne Dúfam, že tiež mám minútu, budem veľmi stručný. E, vidím e, veľmi živú diskusiu e, k téme, ktorá vôbec nie je sporná medzi komisiou a Európskym parlamentom. Zelená kniha bola verejne diskutovaná. Máme tu európsku, máme tu stanovisko rôznych grémy, výboru regiónov a tak ďalej. Je tu veľký verejný záujem z ministerstiev členských krajinách, hodnotenie no, e, tí e, e, jednotliví respondenti už odpovedali. Máme tu možnosť zajtra v rámci semináru, ktorý organizuje pán Prody tu v Európskom parlamente, dať, dať veľmi predbežný prehľad výsledkov ten prehľad vám nemôžem dať teraz, ale môžem vám povedať, že všetky tie sporné body, ktoré ste tu vyzdvihli, i v Zelenej knihe vyzdvihli, e, sú dobre naštudované, pochopené, podpor- široko podporené väčšinou e, predstaviteľov priemyslu a povedal by som, že na začiatku som ani len neočakával takú radikálnu pripravenosť podporovať túto zelenú knihu, ktorá podľa mňa je e, veľmi e, dobre vypovedajúcim dielom komisie, ale musíme byť odvážni a musíme e, sa snažiť byť odvážni a žiadať o tú podporu. Ďakujeme. To by sme určite chceli. Na záver pred, spravodajca, pán Prody. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa ujali slova, pretože to naozaj bolo veľmi zaujímavé a bohaté bohatá výmena názorov. Ja spoločne so všetkými spolupracovníkmi, ktorým týmto ďakujem, pôjdeme určite skutočne e, do konca. A musím vám vysvetliť, že sú tu určité veci, ktoré by mohli viesť k nedorozumeniu. Ja tomu chcem zabrániť. Bioplasty sú plasty, ktoré pochádzajú z biomasy. Takže sami o sebe nie sú lepšie než iné plasty, majú určité iné výhody. Pokiaľ ide o spracovanie odpadu, tak musíme rozlišovať medzi biologicky odbúrateľnými plastami a biologicky kompostovateľnými plastami, pretože tie sa odburávajú, okrem toho teda, že používajú, pochádzajú z biomasy, tak majú i túto vlastnosť a tým sa zaručí, že napríklad vrecúško na jednorazové použitie sa môže použiť napríklad na zber mokrej časti pevného komunálneho odpadu. Pokiaľ ide o tie odbúrateľné plasty, tak to je vlastne proces, ktorý vedie k rozbúraniu makroskopickej štruktúry toho plastu, ale sú zachované molekulárne vlastnosti plastu. Takže toto je oveľa nebezpečnejšie, pretože sú oveľa menšie a môžu ich pohltať e, e, ryby, zvieratá a teda to môže spôsobiť ešte horšie, väčšie škody než makroskopické plasty. Takže to by sme <clears throat> tiež mali mať na pamäti. Chcel by som tiež povedať, že si myslím, že bude možné ísť aj ďalej, než je ten <clears throat> slogan, ktorý hovorí, že nebudeme mať odpad, ale nový zdroj. To je výzva, ku ktorej sa musíme postaviť čelom, pretože je možné, že i ten, kto produkuje odpad a potom ho spracováva príslušným spôsobom, že bude mať výhodu. Takže aj používateľ určitým spôsobom musí pochopiť, že tiež k tomu musí pristupovať dôsledne ako ku zdroju. A musí sa to prejaviť tiež v nákladoch na e, tieto operácie. Chcel by som tiež pripomenúť, pokiaľ ide o lehoty, vláda Spojeného kráľovstva stanovila číslo ktoré sa týka zberu tohoto odpadu, pre e, recykláciu. Má to byť 79% do roku 2017. Takže sa nám skutočne takto môže podariť v roku 2020 dosiahnuť cieľu, cieľ 80 vezmeme do úvahy všetky tu e, odznevšie návrhy. A dúfam, že s vašou podporou sa nám podparí zlepšiť kvali- podarí zlepšiť kvalitu celého dokumentu. Ďakujeme pánu Prodimu i všetkým ďalším diskutérom, tiež komisii. Je to určite správa, kde je celkom jasné, že E, ktorá nám ukazuje, že i v minulosti e, boli chyby, pokiaľ ide o odpadovú hierarchiu. Ja tiež e, som z pobrežnej oblasti a poznám tieto hory odpadu. To, čo, to, čo teraz vidieť tam v množstve odpadu, to je naozaj, naozaj enormné. Tému treba riešiť a sme na dobrej ceste. Rozpráva o pozmeňujúcich návrhoch prebehne 25. a 6. septembra. Lehota na pozmeňujúce návrhy je 4. E, október. A e, väčšina vecí bude jasná až v decembri. Ešte k všetkým správam by som rád povedal, v budúcnosti to, e, treba si pamät, zapamätať, e, že to nie je ľahké pre tlmočníkov, keď tu tak e, z papierov čítate prejavy a keby ste tak skôr mohli hovoriť voľne, pretože s nimi je to veľmi ťažké, ťažké a rozpráva by bola určite živšia než s hotovými textami. Toľko poznámka. Teraz ideme ďalej a vraciame sa k bodu programu číslo 6, ktorý sme zaradili na koniec do poludnia. A tu ide o e, námietku podľa článku 88 odsek 2, pokiaľ ide o úradné kontroly produktov živočišného pôvodu určených na ľudskú spotrebu. E, Linda McEwan a ďalší rečníci e, a ďalší poslanci predložili tú, túto tému. Oboznámi nás s ňou práve Linda McEwan. Len v rýchlosti chcem vysvetliť, prečo mám obavy vo vzťahu k tejto komitológii. To, čo sa tu navrhuje, je, že e, v nabitunkoch zrušíme systém, kde inšpektori majú možnosť e, e, kde majú možnosť preverovať lymfy u mes, u, teda mŕtvol nebudú môcť robiť tieto, e, tieto rezy, pretože e, sa tu teraz využíva e, nová štúdia, pokiaľ ide o zdravie zvierat. A EFSA tu hovorí, že keď sa, keď sa otvárajú tieto tela, tak sú, E, je to ovplyvňujúce potravinovú reť, e, potravinový reťazec, ale e, komisia nedodáva, čo ešte hovorí ďalej štúdia EFSA. Tá totiž do, doplňa, že lepší, najlepší spôsob zastaviť infekciu je odstrániť hlavu zvieraťa, kým sa presunie do spracovateľského reťazca, že treba použiť oddelený plastový, pla, plastové vrecia E, treba tiež mať na pamäti, že e, že ďalší e, pracovníci bytonkov tiež môžu rozširovať infekciu. Takže ja mám veľké obavy. Komisia tu navrhuje opatrenie prejsť len k vizuálnym inšpekciám, ale ne, ne, necituje všetko, čo povedala štúdia EFSA, len jej časť. A som skeptická, prečo to vlastne navrhujú a prečo to navrhujú teraz Skeptická som tiež, pretož, prečo navrhujú opatrenie komitologické, ktoré vyšlo 17. júla a, a čas bol len do 5. septembra mať námietku. Dva dní po návrate z prázdnin. Prečo to musíme riešiť teraz, keď v skutočnosti je tu nový zákon e, k celej tedy, o, problematike inšpekcií e, zvierat? E, prečo nemôžeme E, sa na to pozrieť v tomto e, kontexte a, a prečo sa musíme ponáhľať. Musíme tiež pochopiť, že títo e, inšpektori, že hlavy ošípaných končia v potravinovom reťazci, takže keď v nabitunkoch sa nepreverujú, tak jednoducho idú do tovární, kde, kde melú to meso, sekajú ho, ako chceme za, e, e, zastaviť, aby tie abnormality potom v týchto tovaroch ne, nekončili v potravinom reťazci? Myslíte si, že je normálne, aby tieto abnormality sa pomleli do našich e, klobás a údenín? To, toto hovorí totiž EFSA, že e, hlavy by mali byť oddelené oddelenie. E, toto by som chcela od komisie vysvetliť. Takisto timing, načasovanie. Prečo? Prečo neriešili túto vec uh, pri všeobecnej revízii smernice? Myslím si, že v parlamente by sme sa mali poučiť z toho, čo sa deje. V roku 2006 sme sa dohodli na veľkých zmenách e, inšpekčnej práce a opatrenia, ktoré sa tu objavili, boli na začiatku e, toho škandálu s konským mesom. A tie e, závody, kde sa mle, mlelo meso, tie neboli preverené. E, pravidelne námatkové kontroly. Len každých 6 mesiacov s avizom sa u nás e, v mojej krajine preverujú. Je tu rozdiel medzi, medzi bytunkom a takýmito prevádzkami. Komisia to musí vkápať e, a nám to vys, vysvetliť. E, tie vládne e, organizácie sú to, to sú tí istí ľudia, ktorí pretláčajú e, reformy e, chcú nezávislé mesové e, inšpekcie. Ja si myslím, že čo tu vidíme je ďalší krok tých, zo strany tých istých ľudí a komisie znížiť nezávisl, úroveň nezávislých kontrol mesa v tej reťazi infekčných hygienických opatrení. Myslím si, že tu se, regulácia zlyhala, na tieto veci sa treba pozrieť a preto by som dala prednosť, aby sme dnes e, podali námietku, v, v kľude sa na to pozreli v rámci celej inspe, inšpekcie, e, celej revízie inšpekčných režimov. Ak ma komisia nepresvedčí, že tieto zahnisané miesta a iné abnormálnosti e, neskončia v potravinovom reťazci, myslím si, že verejnosť e, bude proti Je tu tiež podpora veterinárov, e, spotrebiteľské organizácie na úrovni EÚ a tiež organizácie e, bojujúce za zdravie zvierat, nezávislé inšpekcie zvierat v bytunkoch je naozaj e, indikátorom všeobecného zdravia. Takže sú to veľmi vážne obavy a dúfam, že kolegovia teraz, komisia si dobre vypočuje, čo povedia i kolegovia Treba, treba mať na pamäti čas, hovorí pán predsedajúci. Ako ďalší rečník je tu Jill Evans. Pokiaľ ide o množstvo odpovedí a, a, a kontaktov, ktoré mám k tejto téme, si myslím, že je to naozaj meritko obáv, ktoré sa s tým spájajú. Podobne ako Linda McEwan, eh, mám veľmi silné dôkazy, že je to vec vážna týkajúca sa kvality jedla. Takisto mám obavy, že nie všetky odporúčania FC sa e, implementovali. Sú to otázky týkajúce sa toho, prečo len jedna sa implementovala. Toto treba mať na pamäti, že totiž hovoríme o e, rozdieloch vo veľkosti. E, máme tu veľ, veľké, veľké, veľké bytunky, malé, hovoríme tu o veľmi veľkých e, ška, rozdielach v škále. V týchto veľkorozsahových je nerealistické zrealizovať tie inšpekcie. Nezávislé e, e, inšpekcie musia byť dôležitým elementom našich štandardných kontrol a musíme to chrániť. Pre mňa tiež nie je jasné, že ak sa pozrieme na všetky tie správe, tak by mohli e, znížiť e, kontamináciu práve len vizuálne inšpekcie. Určite by to viedlo k zníženiu ehm, nálezov. E, správa zo Spojeného kráľovstva hovorí, že tie tradičné metódy boli štatisticky ehm, nesignifikantné, ale táto vec mi nie je jasná. Je tu samozrejme, sú to obavy kva, okolo kvality tých eh, hnis, hnisavých rán a tak ďalej. Ja sa určite eh, pridávam k tejto, k tejto námietke. Treba mať plnú diskusiu o, tom, eh, o tejto téme, ktorá je pre spotrebiteľov veľmi dôležitá. A malo by to byť zaradené do revízie legislatívy o oficiálnych kontrolách a rovnako No, treba viesť otvorenú debatu, aby sa dalo odpovedať na všetky otázky. No a potrebujeme tieto uistenia, takže žiadam kolegov, aby hlasovali za tento návrh. Ďakujem pekne. Požiadam o maximálnu mieru stručnosti. Dagmar od tá je tým známa. Posnažím sa, pretože zaznel už veľa vecí, povedala Linda aj Žil. Úprimne povedané, ja neviem, čo sa deje. Som sklamaná z procesu postupu. Nemyslím, že ty, Bernard, ani ty, Kuhn, sa snažíte nejak naschvál e, oklamať parlament, ale poslať komitológiu v strede júla, keď parlament e, sa no a hm, dáte na pár týždňov, a viete, že to je čas na zamietnutie začiatok septembra. No už to nie je úplne férové. E, nuž nevyvoláva to dôveru o vašom správaní. Nuž zohľadom na to ja väčšinou verím tomu, čo robíte. Ja, ja som s vami spolupracovala už v minulosti. No a preto ma to tak prekvapuje. Prekvapuje ma to preto, že prekladáte niečo, čo oslabuje bezpečnosť potravinového reťazca. Ak nám skutočne povie, poviete a tvrdíte, že oni nemajú chytať zvieratá, pretože môžu eh, byť nákazov, potom súčasne tvrdíte, že si myslíte, že sú kontaminované a nakazené. No ale čo sa stane s tými zvieratami? Idú do potravinového reťazca, kto ich eh, odtiaľ nejak odstráni. No ešte opätovne musím povedať. Hovoríme o peniazoch, všetci o tom vieme. Všetci vieme o tom, koľko času má veterinár eh, v nejakej prevádzke skúmať zvieratá. Je to 1 minúta 45 sekúnd alebo 2 sekundy. Všetko to stojí peniaze. A preto niektoré členské štáty to chcú zmeniť. To vieme. Ja viem si predstaviť ten tlak, ktorý na vás vytvárajú, vytvárajú členské štáty. No a ja dúfam, že dokážete odolať tomu tlaku. Ešte jedna otázka k obsahu. Nuž, prečo ste si vybrali len jedno opatrenie, ktoré EFSA odporúčila, a nie to druhé? kde odporúčala to s tými hlavami. Všetci o PSE vieme, že hlava a chrbtica sú najnáchylnejšie na nákazy. No a prečo ste si súčasne teda nepočkali na legislatívu? Máme legislatívu o uh, hygiene. Schnellhardt, Polc a ďalší kolegyne, kolegovia kontrolách e, mesa hygiene. Nož oni by skutočne e, by boli veľmi nahnevaní, keby ste postupovali podobne. Nož prečo nečakáte na náležitú legislatívu? Myslím, že to sa to nemôžeme prijať. Nemôžeme vás nechať e, prejsť k komitológii. Za žiadnu cenu ďakujem. Ďakujem pekne za tú jednu minútu. Aby každý hovoril uh, takto dlho, tak by sme skončili o 15.00. Ďalej sa tu hasí. Tom Balces. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, Dagmar Roth Berend to práve povedala. Jedna z tých procedur, jednu, jednu z tých vecí, procedurálna otázka, prečo sa to rozhoduje v komitológii, keď legislatíva je ešte v parlamente, ale veľmi jednoducho, no, že ja mám obavy, že ak tento návrh bude prijatý, no, že tvorí to priestor pre množstvo potravinových škandálov. Nemyslím, že toto je momentálne potrebné. A vypočula som si slova o tom, že sa nemajú dotýkať zvierat na to, aby sa nešírila nákaza. Ale tento rok agentúra vo Veľkej Británii zverejnila štúdiu, kde sa porovnáva tá vizuálna metóda a tradičná metóda. No a táto štúdia zistila, že ak sa zvieratá nebudú dotýkať zvierat, tak to nezabraňuje kontaminácii, ale zvyšuje to 53% pravdepodobnosť nákazy kontaminácie eh, tých kadávrov. No a o tých mŕtvych tiel. No a ja viem, že bytunky sú, chcú zrýchlovať a urýchlovať proces a šetriť náklady, avšak my musíme myslieť na zdravie spotrebiteľov a tiež dôveru voči potravinovému reťazcu. Ďakujem na 4 sekundy. Bart Stas, nuša 30 sekúnd, pretože všetko bolo povedané. Rozhodujúca otázka pre komisiu znie, prečo používate komitológiu, kde kontroly, nož, prečo týmito zadnými dvierkami cez komitológiu. Obsahov už bolo všetko povedané. No a ja dodržím čas a, a žiadam o podporu. Dobre, teraz ďalší rečníci, ktorí nie sú autory. A otázka Rees, Gerling, Schnellhardt, Schlitter, Davis a Sophie Okony. Zabudol som na niekoho? Nie. Takže na jednu minútu Frederick Rees a potom Julie Gerling. Ďakujem pekne. Ja budem hovoriť mene Korin Lepeš, ktorá je tieňovou spravodajkyňou za liberálov, ktorá tu nemôže byť. Nuž, e, chcem vám len prečítať jej stanovisko k tomuto návrhu komisie, ktorý chce obmedziť veterinárne inšpekcie postmortem na vizuálne inšpekcie s tým, že by to malo obmedziť krížové nákazy kvôli nezomnovším šinkorin. Chápe tento návrh, avšak podľa profesnej organizácie, ktorá vykonáva tieto kontroly, toto opatrenie hrozí s tým, že tu budú ďalšie nákazy, ktoré nebudú len toto vizuálnou kontrolou, takže nemôžeme pristúpiť tomu, aby to bolo obmedzené, hlavne s ohľadu na škandály, ktoré poznamenali potravinovú bezpečnosť a predovšetkým škandál s konským mesom, ktorý podkopal dôveru spotrebiteľov. Takže Korin Lepáš podporuje túto námietku, avšak teší sa na odpovede komisie, ktoré tu boli položené, ktorá zdieľa. Ďakujem pekne, teda Schnellhardt, teda Julie Gerling, ďakujem pekne, ja nepodporujem túto námietku, pretože myslím, že to prepojenie ktoré tu viacerí, na ktoré tu viacerí upozornili, medzi tým škandálom s konským mesom a týmto opatrením je zavádzajúce e, to konské meso a ten škandál s tým spojený. Hovorili sme o tom na výbore e, pomerne často, veľa. Tí, ktorí boli tie spravodajcovia pre správu Delange, to hovorili tak, že tento škandál sa uznáva ako podvod. Úmerné, kla- e, úmyselné klamstvo. Ak myslíte, že toto opatrenie bude celým podvodom, čiže ak to budú len vizuálne kontroly, tak e, ľudia e, budú do potravinového reťazca e, zapájať kontaminované meso, kontaminované meso, tak to je skutočne závažné obvinenie, je to úplne zavádzajúce a myslím, že my sme sa mali držať faktov. Ja rovnako som proti použitiu toho, čo podľa mňa je hyperbolická štatistika. Pani Hasi hovorila o tretine prípadov, ktoré e, nie sú zistené. Tretina z čoho? 1,3 mŕtvych tiel e, majú e, hnisové rany, ktoré zistili už vizuálne, vizuálne kontroly povolené. Takže hovoríte o tretine prípadov a o tretine z 1,3%. Čiže to nie je až také dramatické vyjadrenia ako to, čo ste naznačovali, takže zatiaľ, čo nemám problém eh, s úvahami o tomto a diskusiách, myslím, že tá forma prezentácie skutočne neproporčná, neprimeraná. Ja tiež by som chcel povedať, že jediný, ktorý ma oslovil v tomto, boli odbory. A zatiaľ, čo je pravdlivé hovoriť, že na komisii lobujú veľké podniky a členské štáty. Myslím, že je len férové povedať, že ak lobujú odborové zväzy, tak je to pre ochranu pracovných miest. Ďakujem. Ďakujem pekne. Schnellhardt, potom Karl Schlitter. Ďakujem pekne. Možno aj dve minúty budem potrebovať, ale otázka, o ktorej sa tu hovorí, o tej už hovoríme dlho. Vieme, že Súčasná prax nedokáže identifikovať všetky možnosti prenosu. Potrebujeme kontroly. Už to je východisková situácia. Už komisia navrhuje niečo, čo niečo sa mení, No a návrh je nejak tá formulácia, no, o čo sa tu hovorí, konštatuje sa, že odôvodnenie, že je, tu je riziko e, krízov kontaminácie, to je to je nezmyselné, kto bol už niekedy na bytunku, vie, ako to tam beží. A pre ne rozhodujúci bod je, doteraz to bolo regulované, že sa to dalo robiť, ak príslušný orgán No to videl dôvod. No a teraz, keď sa vychádza z toho, že treba naradať, pretože nejaká sa nedalo zistiť. Nuž, no a ten pojem príslušný orgán sa v tejto štúdii neobjavuje, pretože to, a to je škoda, pretože to je rozhodujúca vec, ktorá má sprevádzať kontrolu. A preto tento návrh je skutočne alebo ja vnímam veľmi kriticky. Ďakujem, Karl Schlitter. stručný, pretože Dagmar už povedala všetko, čo som chcel povedať ja. Rád by som doplnil ešte jednu vec. Julie Gerling. Aj keď rozdiel medzi týmto a čo chceme my je len 4%, 4 eh, promile ehm, prípadov by zostalo eh, neodhalených. To by znamenalo, že keď 100 miliónov Európanov, eh, Európanov je meso, tak 400 tisíc z nich eh, by jedlo kontaminované meso, tak je to obrovská skupina, ale to ľudia neakceptujú, pretože my chceme predísť tým 400 tisíc strašilným tanierom denne. Takže aj keď to znie málo, tak mnohí Európania by mali strach z jedla. Takže ďakujem. Chris Davis a potom Sophie Okony. Ďakujem, predseda. Ja už ako 25, 25 rokov nejem eh, meso, a preto vyjadrujem sa, aj napriek tomu vyjadrujem svoj záujem. No, zamestnám, eh, zdravie spotrebiteľov je veľmi dôležité, no a tento návrh má znížiť zdravotné rizika a než zvýšiť ich. A komisia chce zametnú túto námietku, tak dúfam, že to potvrdia. No a moja otázka znie následovne. Dopočul som sa, že veterinári podporujú túto zmenu, ale tiež som videl literatúru, eh, kde sa hovorí, že to nepodporujú. Môže nám komisia vysvetliť presnú situáciu? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Sofia Okony. Ďakujem pekne, predseda. Pripomínam, že za EPP, EPP je úplne jasné, že dávame prednosť bezpečnosti potravín a ochrane občanov spotrebiteľov, takže jedná sa tu prispôsobenie pravidel, ktoré by umožnili spojiť túto bezpečnosť Potrebujeme letecom. No a mám pár otázok. čo sa týka bytunkov. Takže tým, že sa zrušia existujúce kontroly, nezrýchlia sa kontroly inde, teda tým, že, a tým sa vlastne zníži pozornosť. No a ďalšia vec, hovorí sa správe, že rozhodnutie bude vykonané keď kontroly nebudú uspokojivé, tak kto, kedy a ako teda ako sa príde k tomuto rozhodnutiu, no a ďalej ako je možné, že navýšenie kontrol na bytunkoch by mohlo umožniť viac kontrol. No a vlastne všetko ostatné tu zaznelo. Ďakujem. Ďakujem pekne, slovo dostane komisia, na to, aby zopakovali, teda zodpovedali otázky. Ďakujem predseda. No a dovolte mi vysvetliť, prečo začal tento postup a za to sa ospravedlňujem, prečo začala pred letom tesne. Ako viete, komisia je tiež správna hlasovanie, ktoré sa skutočne v máji tak preklad trval čas, no a keď dostaneme preklad vo všetkých eh, jazykoch, tak sa to zaradí do systému. Bohužiaľ, prišlo to presne pred eh, prázdninami a za to sa ospravedlňujem, pretože parlament tým mal menej času preveriť tento návrh, ktorý členské štáty podporili v máji. Ospravedlňujem sa za to. Myslím, že to bolo úplne opačne s tým, čo sme my chceli urobiť. No a ešte raz, ešte pár slov inšpekcia mnúša. Ten systém, ktorý existuje dnes, je už z minulého storočia. No a základná legislatíva je zo 60. rokov 20. storočia, kedy tuberkulóza, bruselóza, trichinóza ohrozovali ľudské zdravie a prenášalo sa to jedine mesa. A teraz vidíme, že legislatíva sa zlepšila. už e, zvieratá, ktoré trpia týmito chorobami, už sa nedostávajú do potravinového reťazca. No a najväčším rizikom pre uh, verejnosť je Campylobacter a Salmonella. A tie sa nedajú zistiť vizuálnymi kontrolami, takže potrebujeme dávať takže potrebujeme niesť eh, zaviesť kontroly aj takéhoto druhu, ktoré súvisí s návštevami. No a, no a dovolte mi povedať, čo urobíme v tomto návrhu. No, že vezmem tam informácie, eh, potrebného reťazca, to sú dokumenty, ktoré idú z farmy do, do plus informácie o štatúte týkajú sa trichinely. Tie informácie musí tiež preveriť veterinár na bytunku. No a v tomto návrhu tiež objasňujeme úlohu oficiálneho v rámci kontrol ante mortem, ale musí to vykonávať veterinár, takže neznižujeme úlohu oficiálneho veterinára. No a tak ako povedali viacerí poslanci, tiež zavádzame vizuálne postmortem kontroly. No a čo je tiež veľmi dôležité, totiž, že veterinári samozrejme musia, ak vidia nejaký problém, musia pristúpiť k takým skúšobným eh, mu odobzratiu vzoriek. Čiže my eh, ne, chceme, aby veterinár prejavil viac zodpovednosti a eh, prepojil informácie o potravinovom reťazci s, s inšpekciami temortem a kontrolou tých tiel. Takže ak veterinár uvidí niečo zvláštne pri vizuálnych kontrolách, vykoná obratie vzorky. No a my tiež chceme zaviesť špecifickejšie pravidlá pre oficiálne kontroly pre makrobiologické pravidlá kontroly salmonely. Čo však nerobíme, je redukovať úlohu oficiálneho veterinára. Úloha permanentná prítomnosť oficiálneho veterinára sa nemení a stále musí kontrolovať všetky, to tela my, však My sa snažíme vesniť úlohu. My tiež, čo, čo presne nevieme, alebo nechceme znížiť kapacitu redukcie e, zdraví zvieratia a teda problémov. Ako som už povedal, inšpekcie veterinárov v bytunkoch obsahujú tri zložky antemortem, postmortem, tieto dve inšpekcie a informácie ohľadom potravinového reťazca. Čiže treba skombinovať tieto tri informácie a zistiť, kde musí zintenzívniť svoju kontrolu. A takisto e, z ktorej časti mŕtvého tela zoberie vzorku. Áno, tu sa hovorilo o tých hnisavých zápaloch, tých hnisavých ranách. Ak e, má zviera absces, e, lymfatický systém nebude v poriadku a preto o, e, o tom sme už hovorili o, úlo, o pravidlách, ktoré treba aplikovať v bytumku lebo potom sa ten problém dostane do prevádzky, kde sa meso kraja, potom k mesiarovi. Čiže je tam veľa krokov, e, ktoré treba podniknúť. Samozrejme je tu úloha veterinárov. Mm, treba urobiť viac kontrol a e, tak sa možno vyhnúť niektorým rizikám. My sme to robili na základe e, informácií EFSA a tento proces sa začal pred dlhým časom. E, balík hygieny bol vytvorený v roku 2004, tam sa zavádza istá flexibilita v rámci tohto balíku, ale je to v podstate to je ten istý systém, ktorý sa, ktorý sa používal od 60. rokoch viacero predsedníctiev, viacero seminárov a konferencií eh, sa zrealizovalo. Niektorí z vás sa zúčastnili na týchto stretnutiach a uzavreli, že potrebujeme istú flexibilitu, aby sa znížili rizika, ktoré stále sa vyskytujú v potravinovom reťazci. My sa na tom eh, chceme sústrediť nielen na tuberkulózu a brucelózu, ale aj na salmonelózu a campylobacter. Máme štúdie nielen z FC, ale aj zo Spojeného kráľovstva, z Dánska, a jeden, jedna už bola spomenutá. Potvrdzuje sa tu, <clears throat> um, že sú, sú tu nedostatky v efektívnosti, um, keď to porovnáme s tradičnou inšpekciou úloha veterinára sa nezmenšila. Naopak, posilnila sa tým, že má povinnosť kontrolovať tri e, časti e, mm, inšpekcie v bytunku, ako som už povedala, informácia o potravinovom e, reťazci, inšpekcia antemortem a postmortem. Čiže je to založené na väčšej kontrole rizika, ako predtým. Čiže aby som to zhrnul. Nariadenie obsahuje pozmeňujúce návrhy, ktoré sú len technické a nespochybujú zásadné zložky inšpekcie. Zrejme sa to, o tom bude diskutovať na budúci rok v rámci iného návrhu aby inšpekcia bola efektívnejšia, aby sa sústredila na existujúce riziká. Ehm, tento návrh teda posilňuje túto inšpekciu a my vôbec nemáme v úmysle, ak som tu počul, že chceme ehm, deregulovať inšpekciu mesa. My potvrdzujeme ehm, úlohu oficiálneho veterinára kontrolovať a zabezpečiť e, bezpečnosť e, mesa. E, a ak by sme niečo z tohto chceli pozmeniť, tak budeme o tom diskutovať s kolegislátormi, radou a parlamentom. Ďakujem. Krátka otázka od Lindy McEvan. Ja som sa chcela spýtať komisie. Vy ste hovorili o, o inšpektoroch, ktorí nemali prístup k prevádzka, kde sa krája meso. Tí inšpektori nie sú tam celý čas, kedy si tam boli, um, ale od roku 2006 tam chodia len bodovo a preto sa tam eh, dejú potom veci. Potom tam je to prepojenie s konským mesom. Čiže uh, samozrejme, nedostatok inšpekcie uh, je škodlivý a to, tamto treba prepojiť preto si kladiem otázku, čo to hovoria Európska asociácia inšpektorov a veterinárov. 40 inšpektorov, toto je číslo, ktoré sa zväčšil počet veterinárov. Čiže my sme e, takisto nepočuli, prečo tam dávate len odporúčania nové a nie tie staršie a chcete e, zlepšiť hygienu, musíte zlepšiť veľa vecí, nielen jednu vec. Prečo? Bitte noch einmal die Kommission. Takže teraz dávam slovo komisii. E, prítomnosť veterinárov e, v prevádzke, kde sa toto meso seká, kde sa meso spracúva, um, No, toto trvá už vlastne 5 rokov a, a bolo to prijaté tak, že v mesospracovacích e, prevádzkach e, nemusia byť veterinári stále, je to založené e, na odporúčaní úradov. Ak máte nejakú veľkú mesospra mesospracujúci závod, tak tam um, prítomnosť veterinára bude permanentná, ale ak máte nejakú malú prevádzku, tak potom jeho prítomnosť stále nepotrebujete. A toto všetci dobre spracovali, dobre to prijali, pretože my sme tam zavedli flexibilitu. My sme dovolili tým malým prevádzkam vyrábať eh, svoje mesové výrobky a keď to je v drobnej úrovni, na malej úrovni, tak tam nemusí byť ten veterinár stále. Uh, ale nie je priateľné, aby meso s abscesmi sa dostalo do potravinového reťazca. A tento návrh nepridá ne, riziko pre spotrebiteľa. Nech sa páči, veľmi rýchlo. Otázka. Ďalšia. Otázka Mm, týka sa oceku číslo 2 nariadenia. Tam sa hovorí, že netreba e, robiť insekciu e, lymf, ak má k dispozícii veterinár informácie vopred. Teraz sa to e, hovorí ináč. Um, áno, môže sa robiť odber vzorky, ale kto, to, kto o tom rozhodne? mali by sme zmeniť e, delegované akty. Ak to treba, tak môžeme to urobiť, ale toto nie je možné. Tak jediná možnosť je námietka. Predsa hovorí, že sa tu vytvára veľká koalícia. Gut, wir sind, wir sind äh, damit am Ende der Debatte. My sme dostali ku koncu e, našej rozpravy. Iba, že by chcel ešte niekto vystúpiť. Dnes popoludne budeme hlasovať o tomto bode. A prosím kolegov, aby si nezabudli hlasovacie kartičky. Ďakujem um, a želám dobrú chuť, či už ste vegetariáni alebo jedel.